Milí kolegovia, budeme pokračovať v práce. Ci v prvom rade srdečne, veľmi srdečne vítame pani Reding. A skutočne nežartujem, dnes e, ráno táto miestnosť bola veľmi chladná a prešli sme teplotným toko, e, šokom, pretože z tejto zimy sa potíme až na smrť, takže prišla veľká horúčava. Takže navrhujem, pokiaľ je tu niekto, kto môže s tým niečo urobiť, poprosím, premyslite si to. Je to... A upravte prosím toto drastické oteplovanie. Som presvedčený o tom, že existuje niečo medzi niekde v strede, niečo medzi, medzi mrazom, mraznúcou, mraznúcim chladom a touto horúčavou. Prosím, nastavte to niekde, aby sme mali správnu teplotu na prácu. A môžeme pokračovať a vítame pani komisárku Redingovú Eh, na výmene názorov pri strednodobom hodnotení pokroku práce. Sme veľmi radi, že sa môže završiť eh, náročná, rozsiahla práca Libe výboru eh, do konca roka, ku koncu roku 2012 pri skúmaní situácie štokholmského programu, pretože nám to poukazuje na to, že e, štokholmský program prijalo švedské predsedníctvo pri príležitosti vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a je to oblasť pre spravodlivo základné práva a občanstvo a stáva sa to predmetom činnosti Európskej únie a Európsky parlament ako legislatívny orgán v rámci riadneho legislatívneho postupu sa zaoberá týmito otázkami, aby všetky zámery a ciele oblasti spravodlivosti a bezpečnosti e, bola naplnená. Čiže sú to tri roky potom, e, začiatkom septem- decembra, sme sa začali zaoberať touto situáciou a zamýšľame prísť iniciatívnou správou, o strednodobom hodnotení štokholmského programu. Ja som sám sa stal spravodajcom pre výbor LIBE a tiež vítam členov Jury a AFKO výboru, ktorí prišli na výmenu názorov s pani podpredsedničkou e, Redingovou. Takže nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, Ďakujem eh, za to, že rôzne výbory nám dali príležitosť dnes eh, hovoriť o tom, čo sme urobili s týmto programom. Samozrejme, programy veľmi pekne vyzerajú, keď sú na papieri mm, a môžeme tiež veľa diskutovať o programoch, ale to, čo je podstatné, a pán predseda to veľmi jasne počiarkol, to je, aby sme z programu urobili akciu, kroky. A to je to, čo som sa pokusila urobiť, odkedy mám túto zodpovednosť vo svojich rukách. Spomínate si na našu prvú diskusiu o štokholmskom programe? Názory boli veľmi rozdielne. Niektorí si mysleli, že to bolo skvelé, iní sa domnievali, že to nejde dostatočne ďaleko ale väčšina súhlasila s tým, že štokholmský program, program sa stane nástrojom, nástrojom, ktorý nám pomôže oblasť spravodlivosti transformovať do reality, že to bude cestovná mapa, ktorá naznačí cestu spolupráce medzi parlamentom, komisiou a by sa parlament stal plným kolegislatívnym orgánom, čo je dôsled- výsledok Lisabonskej zmluvy. Budete súhlasiť so mnou dúfam e, v tom, že sme pokročili v oblasti e, spravodlivosti a urobili sme pokrok v mnohých oblastiach politiky. Spravodlivosť pre rast, spomínate si, neexistovalo to, trestné právo, základné práva, rovnosť, antidiskriminácia. Všetko toto bolo na našom programe a došlo k veľkým zlepšeniam a som presvedčená, že tieto zlepšenia uľahčujú život občanov. Prvá vec, ktorú musíme mať na pamäti, je vytvoriť spolahlivý a efektívny systém spravodlivosti, justície. To je to, čo od nás ľudia požadujú. Spoločné európske obchodné právo e, stanovuje e, a šrka, škrta bariéry, odstraňuje bariéry v cezhraničnom obchode medzi členskými štátmi, čo je, zlepšuje situáciu pre spotrebiteľov, rozširuje nové trhy pre podnikateľov bez nejakých nadmerných nákladov. A to všetko nás čaká. A ako som videla, e, diskusie v parlamente a na rade idú správnym smerom a dobre pokročili. E, smernica o právach spotrebiteľov. Spomínate si, že keď som ju prebrala, tak proces bol pozastavený, mi sa ho podarilo opäť rozbehnúť a mala by sa uplatniť v členských štátoch, aplikovať do júna 2014 v členských štátoch. Okrem iného, to bude mimoriadne dôležité z hľadiska e, nakupovania online, ktoré sa v tomto novom svete rozširuje. Ďalšia vec, eh, rezervačný poriadok, ktorý umožní eh, členským štátom získať eh, prostriedky, systém urovňania, kde veri, dlžníci sa nebudú môcť už ukrývať v iných členských štátoch a potom je to reforma Brusel 1, kde sme odstránili proces exekvatúry, to ušetrí čas a peniaze pre podnikateľov a spotrebiteľov, pretože rozsudky, ktoré sa príjmu v jednom členskom štáte, sa automaticky uznajú v inom členskom štáte. A doplnila som do tejto logiky otvárania hraníc a uľahčovania obchodu pre malé a stredné podniky, ako i pre spotrebiteľov, novej balík insolventnosť, e, ktorý som minulý týždeň dala na stôl. Tento balík mení pohľad na e, nesolventnosť, na insolventnosť v porovnaní s minulosťou. Znamenalo to, že e, spoločnosť bolo treba odstrániť a v konečnom dôsledku to znamenalo stratu práce. Nový balík insolventnosti sa snaží nájsť spôsoby, aby reálne podni- reálni podnikatelia dostali príležitosť a aby došlo, e, aby pracovné miesta mohli zostať zachované. Čiže je to úplne iný pohľad na insolventnosť. A potom ženy v orgánoch spoločnosti. Týka sa to otázky práv a je to otázka rastu, pretože videli sme, že spoločnosti, ktoré majú v top manažmente viac žien, dosahujú lepšie výsledky finančne i ekonomicky. A to tiež je spojené s nedostatkom zručnosti v Európe. Už si nemôžeme dovoliť naďalej, aby zručnosti žien neboli využívané tak, ako by mali byť. A v neposlednom rade komplexná reforma v oblasti ochrany dát. Je to opäť jedna z reforiem, ktorá eh, ide dvomi smermi. Na jednej strane je to lepšia ochrana a práv jednotlivca z hľadiska osobných údajov a na druhej strane otváranie trhov pre spoločnosti, ktoré miesto aplikovania 27 konfliktných pravidiel uplatňa len jedno pravidlo. Čiže znižuje sa tým záťaž pre spoločnosti a zvyšuje sa miera ochrany pre ľudí. Dva návrhy, ktoré sú súčasťou balíku, boli prediskutované v tomto parlamente pri viacerých príležitostiach. Musíme ešte dopracovať niektoré podrobnosti, ale existuje všeobecná podpora a záväzok a pozitívny prístup, ktorý bol vyjadrený, takže práca e, pokračuje dobre a írske predsedníctvo chce túto tému mať e, ako jednu z jej priorít, z jeho priorít počas nasledovných mesiacoch. Pokiaľ ide o rodinné právo, oblasť, ktorú, e, ktorej, ktorú sme nemali, ktorej sme nemali príležitosť sa venovať v minulosti, keďže je to plne, bola to otázka subsidiarity, tam sme urobili rýchlo a dobrý pokrok. Nové pravidlá o rozvodoch a právne oddelenie e, v rámci zlepš- procesu zlepšenej spolupráce v Európskej únie. Je to prvýkrát v histórii a umožní oddeleným e, dvojiciam, e, párom rozhodnúť sa o tom, ktorým právom sa budú riadiť v rámci Európskej únie a v prípade nasledníctva máme rovnakú logiku. Pokiaľ ide o trestné právo, stanovili sme spoločné štandardy, ktoré zabezpečia spravodlivé súdne procesy naprieč Európskou úniou. Minimálne pravidlá, ktoré zabezpečia každému občanovi istotu, že keď cestuje, E, kdekoľvek cestuje, má minimálne práva, keď k niečomu dôjde. E, prijali sme smernicu o právach na tlmočenie a preklad, ďalej e, v trestnom informácie, v trestnom konaní a robíme dobrý poriadok, kroky, aby sa zabezpečilo právo na spravodlivý proces a prístup k advokátovi. Myslím si spolu s vami, že môžem byť veľmi hrdá na to, že sme preskúmali nie len tradičné trestné konania, ale obete sme dali do centra e, nášho systému spravodlivosti. E, smernica o obetiach trestného činu, čo, ktorá predstavovala skutočný prielom, došlo k rozhodnutia o poriadku občianskom, trestnom poriadku, ako aj občianskom, bude pripravený čoskoro spolu so smernicou o, ocha, o, tm, o, o opatreniach v oblasti ochrany v trestnoprávnej oblasti, najmä pre ženy, cez hranicami, čiže to všetko zabezpečí ochranné prostredie pre tieto ženy. A viem, že veľmi chcete z ukončiť tieto rokovania a budete mať našu plnú podporu v tomto. Keď hovoríme o obetiach, nie sú to len ženy, sú to i deti a vždy boli prioritou v našej spoločnej práce. Práci smernica o obetiach zabezpečuje špecifické zábezpeky pre deti. Smernica bola prijatá v novembri 2011 smernica v boji proti sek- sexuálnemu vykorisťovaniu, detskej po- pornografii a prevencia v tejto oblasti, ochrana detí, ochrana obeti detí. A nezabúdajte, že agenda EÚ pre práva dieťaťa v roku 2011 sa venuje právam detí na základe dohovoru OSN o právach dieťaťa. Čiže e, budujeme na základných právach, nie len v prejavoch a krokoch, ale i v tom, že dávame na stôl návrhy zákonov. Právne iniciatívy musia byť konzistentné so základnými právami. Toto je základný koncept spôsobu, ako Európa vytvára svoju legislatívu. Spomente si na október 2010 stratégia pre účinnú implementáciu charty. Mali sme veľmi hĺbkové diskusie minulý týždeň e, e, v správe pani Flašikovej Beňovej. Táto charta, tá, táto správa zabezpečuje, aby charta bola rešpektovaná a všetko bolo v súlade s chartou. E, kontrolný zoznam základných práv, ktorý sme aplikovali, Európskej komisii horizontálne pre všetky druhy legislatív a som veľmi rada, že rada v súčasnosti tiež používa tento kontrolný zoznam pre eh, pozmeňovacie návrhy, ktoré rada navrhuje našemu textu, plus výročná správa k vykonávaniu charty, ktorá bola zverejnená po druhý raz. Ešte budem hovoriť o ďalšej uh, kapitole, ktorej sa venujem spolu s kolegom, s kolegmi. Vážny mm, boj proti uh, trestnej oblasti, v oblasti ekonomiky. Uh, chceme bojovať voči insider dealingu a zneužívaniu trhov. Majú sa v súčasnosti uh, ukončiť rokovania s Libe výborom. Smernica boj proti podvodom Cieľom je harmonizácia pravidel e, členských štátoch v boji proti podvodom. E, naše pravidla obsahujú minimálne sankcie, ktoré majú odstrašiť podvodníkov a čo ešte e, je potrebné dať do praxe, je komunikácia a práca na smernici o nekalej obchodnej praxi. Na stôl sa, stôl sa dostane budúci rok a pôjde uh, nie len v oblasti, uh, bude zahrňať oblasti ako online trh a cestovanie. Pracujeme tiež na dokumentoch, občianské dokumenty, ktoré pre občanov, ktoré odstrania eh, bariéry, pre občanov, ktorí si chcú uplatniť práva v oblasti slobodného pohybu. V súčasnosti tiež pracujem na veľmi ťažkej téme. Je to revízia balíka, eh, balíky smernica o cestovaní. Dôjde k aktualizácii eh, v súvislosti so zmenami na trhu. Keď sme pripravovali túto smernicu po prvýkrát, lokálne eh, cestovné spoločnosti neexistovali ani rezervácie cez internet, preto bolo potrebné prispôsobiť legislatívu meniacim sa trhom a zvyklostiam spotrebiteľov. Som presvedčená o tom, že Pán predseda, onedlho budeme môcť doplniť ďalšie úspechy na tento zoznam, pretože parlament a rada rokujú a dobre postupujú v otázke právnej separácie a rozdelenia majetku e, pre občanov ďalej e, vyriešiť ťažkosti občanov, ktorí cestujú mimo krajiny EÚ a na základe toho, že sme videli isté ťažkosti v niektorých členských štátoch, je mimoriadne dôležité mať fun- fungujúci systém spravodlivosti, aby právna istota pre investorov bola e, zaručená. Pokiaľ to nebudete mať, tak investori nebudú investovať peniaze a z toho dôvodu som navrhla v tomto parlamente, keď sme mali ťažké diskusie na plenárnom zasadnutí, v súčasnosti sme do našho postupu hodnotenia zahrnuli vývoj, e, hospodársky vývoj e, v rámci členských štátoch, e, hodnotiacu tabulku v oblasti spravodlivosti pre všetky členské štáty aby bolo možné detálne hodnotiť systém spravodlivosti, kde nezávislosť justície bude kľúčovým prvkom e, v tomto hodnotení, ako i rýchlosť, akou e, rozhodnutia, akou súdy príjmajú rozhodnutia. Pokiaľ ide o oznámenie o, a smernicu o zavádzajúcich praktikách, reklamných praktikách a ochrane hraníc musíme skutočne uh, sa zamerať na niektoré uh, nekalé obchodné praktiky. My, niektorí z vás písali o tom, je to skutočný škandál a musíme nájsť riešenie. Takže Revízia návrhu sa plánuje v roku 2013. A na to, aby sme potešili vášho predsedu i mňa, chcem vám povedať, že e, úrad v Európskeho verejného prokurátora je v popredí, prídem s návrhom v roku 2013. Tento úrad bude zodpovedný za boj proti zločinom a ochranu finančných záujmov Európskej únie a s tým bude samozrejme spojená reforma Eurojustu, aby bol efektívnejší vo svojom boji proti organizovanému medzinárodnému zločinu, aby mohol napomáhať členským štátom pri každodennej spolupráce. A využijem túto príležitosť v práci na Eurojuste, ako aj na verejnom prokurátorovi, aby som zabezpečila, že parlament bude mať všetky prostriedky, aby mohol dobre hodnotiť aktivity Eurojustu, aby mohol participovať pri ustanovení e, úradu prokurátora. A pokiaľ ide o procedurálne práva, tu sme sa zatiaľ nedostali. Ku koncu musíme pracovať na prezumcii neviny, ďalej ochrana zraniteľných osôb, ako bolo uvedené v balíku o, e, o obetiach Ďalej právna pomoc. Všetko to dám spolu do jedného balíka a budete to mať na stole v druhej polovici roku 2013. My všetci vieme, že jeden z prvkov vzájomnej dôvery, bez ktorej vzájomné uznávanie a spolupráca spravodlivosti nemôže fungovať. A jednom, jedným z nich Jeden z nich má tiež dopad na e, zadržanie. Chceme uľahčiť sociálnu rehabilitáciu a znížiť e, zadržanie v prípravnom konaní. Musíme zabezpečiť, aby tri rámcové rozhodnutia o zadržaní osôb boli správne implementované zo strany členských štátov do konca e, roku 2014. Ako ste viete, pri rámcových rozhodnutiach nemôže dôjsť k priamej intervencii komisie ani parlamentu, ani Európskeho súdneho dvora, pretože e, na základe Lisabonského textu e, sú v tom slobodné, no napriek tomu je dôležité, aby sa tento rámec implementoval. Pokiaľ nie, tak narazíme na mnohý odpor v niektorých systémoch justície, pokiaľ ide o vydania ľudí. No a napokon je to pristúpenie k dohovoru, e, ktorej prispeje ku ochrane základných práv. My sme si svoju prácu vykonali. Rada skúma teraz podrobnosti. Niektoré členské štáty spôsobujú problémy, ale je dôležité, aby sme v, tomto, v tejto oblasti pristúpenia k EÚ, k EDLP e, urobili pokrok. A dovolte mi ešte povedať, že naša prípravná práca pre Eur, Európsky rok občanov prebieha v plnej rýchlosti. Európsky parlament veľmi napomohol, bol veľmi nápomocný v aktivitách, ktoré sme mali, v stretnutiach na radniciach a som presvedčená o tom, že v roku 2013 poslanci sa pl- naplne, pl, plno zapoja e, na verejných zhromaždeniach, stretnutiach, kde budú počúvať to, čo ich občania hovoria. Takže, pán predseda, bol, bolo to veľmi stručné zhrnutie mnohých e, krokov, e, na ktorých pracujeme. Vidíte, že pracujeme veľkou rýchlosťou, verím, že i efektívne a všetko by to nebolo možné, pokiaľ by parlament si nevykonal svoju časť práce a tu si urobil. Takže vám ďakujem eh, vám všetkým. No v prvom rade ďakujem spravodajcom, ako i tieňovým spravodajcom, ktorí eh, boli ochotní a, a napomohli eh, pokroku systému spravodlivosti a oblasti spravodlivosti. Ďakujeme veľmi pekne pani komisárka za tento vývoj štokholského programu a myslím, že sa narodil práve bola to náhoda, že bolo to práve vtedy, keď vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti a bol to kriticky veľmi dôležitý element e, transformácií, ktorá vznikla na základe vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, čo je vyjadrené práve e, transformáciou charakteru oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Sú to už tri roky. Teraz sú to presne tri roky. A musíme tiež uznať iniciatívy, ktoré komisia vyvinula a kde urobila významný pokrok v oblastiach, ktoré nás zaujímajú. Oblasti, ktoré sú blízke Libe výboru, tomuto výboru. To je balík e, procesných práv, ako i balík v oblasti ochrany osobných údajov. Sú to iniciatívy, ktoré sú e, dôležité. Prvnež dáme slovo poslancom, poviem niečo ja ako spravodajca za strednodobé hodnotenie e, tohto výboru. Chcem len stôrazniť dôležitosť časového rámca pretože sme na konci roku 2012, blíži sa rok 2013 a to bude plný, posledný plný rok, celý rok mandátu tohto Európskeho parlamentu. Musíme mať na, na pamäti, že musíme úzko spolupracovať, lepšie než kedykoľvek v minulosti, pokiaľ chceme všetky veci splniť, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí v nasledovnom roku 2013, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa nám to podarí vršiť pred uplynutím funkčného obdobia. Istotne, na začiatku 2014. sa budeme uchádzať opäť o miesto v parlamente, budeme kandidovať vo voľbách nie je to tak ďaleko, takže mali by sme mať na pamäti ten časový e, rámec a preto som privítal váš záväzok smerom k naplneniu týchto vecí v e, patričnom čase, vrátane toho explicitnej zmienky o tom, že ste do toho zapojili aj úrad prokuratúry Európskej. E, to je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o zlepšenie e, riešenia závažnej trestnej činnosti cezhraničnej, tak ako je to uvedené v článku 83, kde sa hovorí o E, zločine cezhraničnej povahy a aj článok 86, ktorý stanovuje dôvody, na základe ktorých by sme mali e, pristúpiť k tvorbe úplne novej inštitúcie, e, tak ako to je, má byť v intenciách Európskej prokuratúry, tak ako o tom hovoril aj Eurojust. Je dôležité v tomto kontexte riešiť tú podstatu ich porušení. Hovoríme o základných právach, ktoré nie sú už len zbožným prianím. Oni majú rovnakú právnu hodnotu ako tie ustanovujúce zmluvy, ako samotná Lisabonská zmluva. Takto by sme to mali vnímať, takto by sme mali nazerať na Európsku chartu základných práv. Čiže je to otázka právneho štátu, je to otázka záväzných základných práv, preto chválime váš návrh e, spustiť takú kartu alebo také, také bodovanie, bodovanie, ktoré sa týka dodržiavania právneho štátu a tom, aby to, to je taký pozitívny signál v tomto ohľade. Takisto, e, podľa mňa je dôležité, umožniť eh, parlamentu európskemu aj národným parlamentom vykonávať svoju funkciu. To je ten, toto je ten Európsky parlament, ktorý spolu zastupuje 500 miliónov európskych občanov. Toto je ten parlament, ktorý zastupuje tú európsku úroveň, tú európsku sféru. Toto je ten parlament, ktorý má zakotvené to, to zastupovanie a aj tú, túto zodpovedanie sa, a ktorý je skutočný, ktorý skutočne reflektuje ten európske, európskych občanov. Samozrejme vieme, že vždy sú tu e, členské štáty a majú svoje národné parlamenty, každý, každá krajina svoj národný parlament a ich hlasu treba načúvať. Pokiaľ ide o doplňanie našej činnosti, pokiaľ ide o napríklad aj systém včasného varovania legislatívne, legislatívna pôsobnosť národných parlamentov v citlivých e, veciach, ako je to napríklad rodinné právo, ako sú aj niektoré oblasti trestného práva. Mali by sme e, zvýšiť našu ochotu spolupracovať a mali by sme to robiť účinne. Áno, keď hovoríme o európskom práve, európskej legislatíve, tak tento parlament má povinnosť e, stúpať vyššie a vyššie nad tie bežné inštitucionálne rámce a mal by naplňať e, ten priestor svojimi, svojim pôsobením. Nemali by sme si upierať vlastný priestor na manevrovanie, na, na, na, na to pôsobenie. Mali by sme to práve zaplniť. A to znamená, že by sme mali predpokladať e, ďalšie, ďalšiu aktivitu spolupráce. E, v roku 2013 eh, na jar. Eh, tam národné parlamenty, Európsky parlament budú eh, spoločne spolupracovať, tak aby efektívne dohľadali na situáciu ohľadom plnenia Lisabonskej zmluvy a hlavne pokiaľ ide o situáciu v súvislosti s základnými právami. Trvám na tom, aby sme naďalej požadovali veľmi striktne, rigorózne tie, tie naše veci, pokiaľ ide o členské štáty, ktoré klopú na dvere Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o kodanské kritéria, o rešpektovanie základných práv, pr- pr- princípov právneho štátu. Mali by sme sa tiež dožadovať od členských štátov, ako náhle sa dostanú do tohto klubu, aby tie zásady neoslabovali, ako náhle sa krajiny stanú plnoprávnymi členmi klubu, aby pokračovali tých úsiliach, ktoré ich doviedli do tohto, alebo v tých úsiliach, ktoré realizovali v čase, keď len klopali na dvere tohto klubu, alebo keď teda špirovali na členstvo. Mali by sme teda naozaj byť v takom tom predvoji, aby sme sa ubezpečili, že tie zásady budú dodržiavané. V januári predpokladám, e, že predložím e, prvé preskúmanie v rámci strednodobého horizonte štokholmského programu. A teraz e, dám priestor poslancom. Pani Matie, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať komisárke Redingovej za to, že prišla, hlavne keď si vezme do úvahy, že je to posledné popoludne, ktoré strávime takto spolu ako Libe výbor tento rok. A chcem sa poďakovať za všetky návrhy, s ktorými prišla komisia, hlavne v súvislosti so štokholmským programom. Po tom, čo som si vypočula vaše vyjadrenia a po tom, čo som sa oboznámila s návrhmi komisie, môžeme konštatovať, že došlo k značnému pokroku v rámci tohto obdobia. A to je dobré, pretože na úrovni EÚ bola značná medzera, pokiaľ išlo o práva alebo právny štát a takisto základné práva. Čiže to je naozaj dobré a je fajn, e, že ste takto pokročili v tejto oblasti. Takisto Európsky parlament a rada. Samozrejme ešte veľa práce je pred nami. Konkrétne sa chcem spýtať ohľadom právnej pomoci jurisdikčnej, pretože máme smernicu o právnikoch, to sa tam nespomína. A kedy zamýšľate prísť s návrhom? Bude to, bude to v nadchádzajúcich mesiacoch? A v podobnom duchu, e, keď ide o smernicu o práve na tlmočenie preklady, e, vidíme, že v niektorých členských štátoch často nie sú financie na to, aby sme zabezpečili poskytnutie tlmočenia e, účinným spôsobom. Napríklad v Belgicku možno ste počuli, že došlo k zatknutiu Brazílčana, ktorý mal pri sebe 4 kg kokainu a neboli schopní zabezpečiť e, tlmočníka do portugalčiny, v Belgicku. To je naozaj dosť, dosť trápne, dosť biedné. Ako keď si vezmeme do úvahy, že je to členský štát, ktorý disponuje značnou bázou tlmočníkov a nebol to ale tlmočník do portugalčiny, takže jednoducho Brazílčanovi umožnili odcestovať domov, pretože sme nedokázali splňať literu tohto zákona, tejto, tejto smernice. Zamýšľate teda implementovať niečo, čo by vyriešilo nedostatok zdrojov, ktorým, ktorému čelia členské krajiny v takýchto situáciách niektoré. Chcela som sa zmieniť aj o korupcii. E, v niektorých členských štátoch, vrátane Francúzska, sa dozvedáme, že nedostatočne odsudzujeme korupciu, korupčné správanie. Zamýšľate prísť nejakým návrhom, e, ktorý napríklad bude ochraňovať tých e, no, v rámci podnikov, ktorí prezradia nekalé správanie alebo korupčné správanie sa týka viacerých členských štátov. A chcem sa potom spýtať aj na Európskeho prokurátora. O tom hovoril aj pán predseda. Aký by bol rozsah jeho pôsobnosti, čo by pokrýval v rámci svojho mandátu e, okrem ochrany e, finančných záujmov únie E, zamýšľate sa, roz, zamýšľate sa nad rozšírením jeho mandátu, jeho aktivít e, nad rámec organizovaného zločinu. Toľko z mojej strany. Určite aj ostatní budú chcieť položiť otázky. Pani Fažon, ďakujem za slovo. <laughs> I will speak Slovenian because... Budem hovoriť po slovensky, pretože je tu tlmočenie. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas, pani komisárka, a že ste dnes po obede prišli, keďže mnohí kolegovia tu už nie sú. Ale v každom prípade ďakujeme za vašu prezentáciu a prácu, ktorú vykonávate. Chcem sa dotknúť jednej témy, ktorá nebola prezentovaná, ale je veľmi dôležitá, najmä keď hovoríme o základných právach alebo o spravodlivom právnom systéme. V Európskom parlamente sme s veľkou väčšinou pred nejakým časom e, schválili správu, respektíve uznesenie a ide tam o CIA. Je veľa, je veľa dôkazov o tom, že dochádza e, k mnohým porušovaniam ľudských práv i v rámci Európskej únie a vyzvali sme Európsku komisiu, aby preskúmala, čo sa udialo v členských štátoch a aby navrhla opatrenia, ktoré zabezpečia, aby efekt aby členské štáty viedli účinné vyšetrovanie a týmto spôsobom prezdali zodpovednosť. V Európe nemôžeme uh, mať reči o dodržiavaní ľudských práv a kázať tretím štátom, napríklad pri arabskej revolúcii a zároveň ignorovať to, čo sa u nás deje. V posledných týždňoch došlo k správe Európskeho súdneho dvora e, k Macedónsku. Súd zistil, že e, súd, daný súd neviedol dostatočné vyšetrovania a ja musím povedať, že mám veľmi veľké obavy a som aj rozhorčená, na, eh, rozhorčená nad rozhodnutím eh, Európskej komisie a my sme mali dve správy, potom boli mnohé ďalšie správy medzinárodných a mimovládnych organizácií, mnohé správy zo strany novinárov a potom Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa k tomu vyjadril. aby som teraz chcela vedieť, či Európska komisia zoberie naše posledné uznesenie e, na, e, na vedomie a sa bude venovať tomu, čo e, sa deje. Ďakujem. Dobrý deň, pán predseda. Príjemné popoludne, pani komisárka. Som mimoriadne potešený, že komisia predloží svoje návrhy smerom k posilneniu právomocí verejného prokurátora v súvislosti s, finančným, s finančnou kriminalitou. Mohli by ste nám povedať, či ste už začali diskutovať s britskou vládou ohľadom jej prístupu, pokiaľ ide o pristúpenie alebo nepristúpenie k tomuto návrhu. A možno v takých širšo, širšom kontexte, širšieho pohľadu, vedeli by ste nám povedať niečo o tom, ako problematické sú tie voľby neuplatňovať alebo nezúčastňovať sa zo strany Spojeného kráľovstva sa pokiaľ ide o oblasť vnútra spravodlivosti. Do akej miery to spôsobuje problémy? Do akej miery tá, toto rozhodnutie nezúčastňovať sa spoločného vnútra spravodlivosti, ako je to problematické pre komisiu? A nadvezujúc na toto, nie je podľa mňa príliš e, skoro začať sa zaoberať ďalším krokmi, ďalšou aktivitou reformy zmluvy, ktorá začne, podľa mňa, na jar 2015. 2015 v rámci konventu. Predseda Barozo sa vyjadril, že zverejní e, svoje návrhy, návrhy komisie na jar 2014 A musím povedať, že podľa mňa je to príliš neskoro, pretože ak naozaj mu záleží na tom, aby ovplyvnil priebeh volieb do Európskeho parlamentu, tak potom naozaj musíme vedieť, ako uvažuje v týchto veciach komisia. A musíme to vedieť na jeseň budúceho roku. To znamená 2013. Mohli by ste sa vyjadriť, či vaša skúsenosť so štokholmským či tie skúsenosti so štokholmským programom naštartovali nejaké uvažovanie ohľadom toho presunu alebo teraz zmeny v právomociach komisie alebo zmeny v rozdelení pôsobnosti medzi EÚ a medzi členské štáty. v rámci vašej práce v týchto v tomto sektore, kritickom sektore, kritickom sektore politik dôležitom. E, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, dve otázky. Pani komisárka Redingová, vy ste e, hovorili o tom, že niekedy v strede roku 2013 e, predložíte širšie koncipovaný návrh, nazvali ste ho balíkom, vrátanie právnej pomoci. To je dobrá správa. Ja som osobne sa nedomnievala, že sa toho dočkáme. Mohli by ste ale vysvetliť bližšie, prečo e, to bude balík a prečo sú tam obsiahnuté legislatívne návrhy. Hovorili sme už predtým o právnej pomoci ak ale chceme posilniť e, spoluprácu v oblasti spravodlivosti v Únii, tak nebudeme môcť e, pokračovať bez e, správnej a patričnej právnej pomoci. Pozrite sa na diskusiu ohľadom prístupu k advokátovi, pozrite sa, ako prebiehala diskusia ohľadom európskeho zatýkača. Pravdepodobne sa stačí pozrieť aj na diskusiu ohľadom príkazu, na vyšetrovacieho príkazu. Bez tej právnej pomoci by sme nedokázali zagarantovať, že sa domôžu občania tých svojich práv, čiže ten návrh e, o právnej pomoci musí byť súčasťou toho širšieho balíka. E, ďalšia vec, e, minulý týždeň v Štrásburgu sme mali rozpravu o ľudských právach v Únii a hovorili ste o, tom hodnotení oblasti spravodlivosti. To bola podľa mňa veľmi zaujímavá téma. Ja som sa pri tej príležitosti spýtala, či by nebolo možné rozšíriť rozsah, ale zároveň by som sa vás chcela spýtať, kedy môžeme očakávať praktickejšie návrhy, nejaké ukazovatele, pokiaľ ide o hodnotenie, o hodnotenie oblasti spravodlivosti, kedy sa objavia tie hodnotiace vody. Myslím, že je čas e, konečne nastaviť nejaké benchmarky pre posudzovanie e, dodržiavania základných práv v Únii a kolega práve povedal, že musíme tie veci nastaviť na správnu mieru vo svete a musíme sa aj my veľmi vážne zaoberať otázkou ľudských práv a že budeme musieť e, pomenovať a budeme mať vlastne pomenovať a teda pranierovať tie krajiny, ktoré takto nekonajú. Čiže ešte sa chcem v tejto súci spýtať, že kedy spravíte to hodnotenie oblasti spravodlivosti. Eh, dovolte mi, pán predseda, naozaj poďakovať komisii za veľmi komplexný eh, zoznam eh, dosiahnutých vecí, dosiahnutej práce. Chcem naozaj poblahoželať k tomu množstvu práce, ktorú venuje komisia aj pani komisárka tej svojej oblasti. Eh, jedna z mojich obáv sa týka práve eh, tej skutočnosti, že je tu obrovské penzum práce, ktoré sa deje a že sa rieši strašne veľa vecí, veľmi veľa vecí, ale samozrejme tu na rastie stále väčší a eh, stále tu rastie dopyt Európskeho parlamentu. Asi to súvisí aj s prípadmi, ktoré sa objavujú na úrovni členských štátov, ale každopádne rastie tu požiadavka po zvýšení aktivít, po riešení viacerých vecí, rastie ten, ten, tá požiadavka na riešenie. E, ja sa chcem e, teda spýtať na posúdenie toho, čo už je zavedené, bez ohľadu e, na to, aký program sledujeme, podľa akého programu ideme. Komisia odkázala na to hodnotenie v oblasti spravodlivosti. Nadviazal by som na slova pani Santorini. Ja by, mňa by zaujímali tie kritériá, ohľadom toho, aké e, body sa objavujú v tom hodnotení, pokiaľ ide o jednotlivé prípady, lebo ako politici môžeme e, robiť nejaké vlastné súdy, pokiaľ ide o jednotlivé e, prípady, ako je to v prípade nejakej talentovej show, alebo čiže je to subjektívne, ale ja by som chcel vedieť viac o povahe E, toho procesu, niečo viac o povahe procesu udelovania tých bodov za oblasť spravodlivosti a takisto chcem vedieť, ako posudzujeme to, čo sme už spravili. E, spätne, keď sa pozriem, niekoľko rokov dozadu, ja som bol zodpovedný za vypracovanie správy ohľadom spoločných vyšetrovacích tímov, lebo ja som podporovateľom, zástancom e, dodatočnej spolupráce, ktorá je nevyhnutná z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní e, v rámci Európy. E, boli tu dosiahnuté značné úspechy, ale e, pokiaľ ide napríklad o niečo, ako je spoločný vyšetrovací tým, tak ja nemám úplne presné, presný pohľad na to alebo odhad toho, ako úspešní boli a do akej miery fungovali na prospech európskym občanom. A je tu ešte jedna oblasť nakoniec, ktorej sa chcem dotknúť, a to je celá oblasť internetu a jeho rozvoja a vývoja. Celý deň by sme sa vedeli rozprávať o počítačovej kriminalite, celý deň by sme sa vedeli rozprávať o ohavných zneužívaniach, ktoré sa dejú prostredníctvom internetu, hlavne ktoré sú nasmerované proti deťom a aj tá kriminalita, ktorá s tým súvisí, e, dokáže komisia všetky tieto veci zhrnúť do formulovania nejakej jednoznačnej politiky riadenia internetu, do nejakého prístupu medzinárodného, nakoľko je to medzinárodná vec, či ako by sme dokázali príjmať legislatívu, ale príjmať nejaké kroky smerom k zabráneniu takýchto činov na, z úrovne tých, ktorí to poskytujú, teda tých poskytovateľov služieb. Lebo myslím si, že v tejto chvíli je ten prístup veľmi náhodný, respektíve negatívny, ktorý vôbec e, nepomáha ľuďom, respektíve tým e, nechráneným osobám v rámci takto sa rozvíjajúcich e, technológií. Ďakujem pekne pani Jaroka. Ďakujem za slovo a Chcem poďakovať pani komisárke za veľmi podrobnú správu. Ďakujem aj za vašu spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu až v roku 2014. Chcel by som sa venovať pre všetkým e, vašim iniciatívam a veľmi nás zaujíma váš názor na to, aká je situácia e, z hľadiska smernice o revízii. A či vlastne teraz viete povedať, ako sa to môže odlišiť od verzie v roku 2007, kde sa hovorilo o tom, že sankcie teda budú, ale stále to zostalo len na papieri a viaceré krajiny to neuviedli do praxe. Ďalšia otázka Rok 2013 bude rok kultúry, ktorý sa bude venovať aj stratégiám integrovania Rómov. Do akej miery komisia je schopná a pripravená eh, ak, konať voči členským štátom, najmä z hľadiska diskriminácie. Myslím, že o tom sa tiež diskutovalo. Ďakujeme pani Jaroka. Slovo pani Romero. Ďakujem za slovo, pán predseda a ďakujem taktiež pani Reding. Nie je pochyb o jej schopnosti vykonať vynikajúcu prácu a naozaj máme tu komisárku pre spravodlivosť, ktorá naozaj položila na stôl celý rad významných tém. Dovolte mi vyjadriť sa k týmto veteciam e, z tohto hľadiska. Kedy sa predpokladá, E, smernica, alebo vypracovanie smernice o bezplatnej právnej pomoci. Vlastne takýto balík záruk v oblasti konaní nám stále ešte chýba. Týka sa to hlavne zraniteľných e, občanov a chceli by sme vedieť, či teda, ak nebude teraz prezentovaný tento návrh, tak potom, či to nebude škoda, že vlastne tento návrh o bezplatnej správnej pomoci vlastne nám chýba. A keď hovoríme o právnej pomoci, tak e, je to tiež ďalšia samostatná významná téma, ale vlastne článok 6 e, dohovory, dohovoru vlastne hovorí, že na to, aby mohol prebeh, mohla prebehnúť takáto právna pomoc, tak to musí mať zakotvené aj právne. Keď nemáme v garanciách zakotvené všetko, tak vlastne chcem povedať, že nám chýba táto dôležitá otázka. Keď sa hovorí o revízii štokholmského procesu, respektíve jeho posudzovaní, tak vlastne vyzerá, že ako by sme obchádzali nejaké úzke miesta. Vyhýbame sa im. A je jednoznačné, že toto vedie ku komplikovaným situáciám, ktoré vznikajú aj v dôsledku e, smutnej ekonomickej situácie. Vyzerá to, že vlastne tieto procesné otázky sa riešia len v prospech bohatých. Taký dojem tu vzniká. Takže toto je skutočne jedna z významných tém a bolo by e, naozaj potrebné dotiahnuť do konca túto otázku. Mám ešte ďalšiu vec, na ktorú sa chcem opýtať vychádzajúc e, z, e, e, z zmienky o Európskom prokurátorovi a týka sa to boja proti závažnej trestnej činnosti a organizovanému zločinu. Vieme, že vlastne závažná trestná činnosť sa venuje niektorým z týchto aspektov, ako Eurodac, informácie o cestujú, o údajoch o cestujúcich a tak ďalej. Ale zase nám tu chýba právny základ, ktorý by bol harmonizovaný pre celú EÚ. Čiže potom je ťažké nastoliť nejakú tému. Keď sa hovorí o organizovanom zločine, tak sa musíme zmieniť aj o dohovoru z Palerma. Tam vznikla určitá definícia, ale nemáme celoeurópsku definíciu ani pre organizovaný zločin, ani pre závažnú trestnú činnosť. Takže máme určitý právny, určitý právny základ, ale je veľmi krehký a myslím, že by sme v tomto mohli urobiť nejaký pokrok. Je to významná téma. A nakoniec, ak dovolíte, pokiaľ je o ochranu údajov a smernicu s tým súvisiacu, myslím, že naozaj e, ten postup tu je významný, ale <laughs> teda prax sa hýbe rýchlejšie než tá smernica. A naozaj Hovoríme teraz aj o ochrane osôb, fyzických osôb a fyzickej ochrane. A sú niekedy aj také príležitosti, kedy vlastne spolupráca v justičnej aj policajnej sfére si vyžaduje hm, nejaký do, takýto predpis, ktorý sa dá oprieť. Táto smernica by mala byť čím skôr na stole ako návrh. A ešte, ak dovolíte, E, rada dáva prednosť podľa nás tomu, aby vlastne táto smernica zachádzala ďalej než nariadenie. Ale dôležité je mať jednotnú politiku pre ochranu údajov. A ešte naposledy, ešte mám otázku. Teda prepačte, pán predseda, ešte sekundičku. Ide o finančnú trestnú činnosť mám záujem o boj proti podvodom a tak ďalej a tak ďalej. Chcem položiť túto otázku. Čo sa deje s daňovými rajmi? Môžeme tu vlastne rozbehnúť mnoho rôznych prvkov, ale nehovorí sa tu vlastne o tom, ako chrániť túto sféru. Sú tu vlastne nejasné veci. Ak nebudeme venovať pozornosť aj tejto téme, tak eh, to je tie veci, ktoré sa týkajú finančnej trestnej činnosti, sa nedajú riešiť. Ďakujem. Pani Romero, naozaj ten zoznam je značne široký a dlhý, takže poprosím, aby ste dodržiavali čas, vážené kolegyne a kolegovia. Takže, aby mala vlastne pani Reding aj dosť priestoru na odpovede na vaše otázky. Takže poprosím, zohľadnite ešte raz aspekt e, toho, že máme obmedzený čas. A teraz pani Flotra, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že v roku 2014 budú voľby a vtedy budeme potrebovať preukázať občanom, že Európa E, naozaj pracovala pozitívne v záujme toho, aby sa splnili tie podmienky a požiadavky týkajúce sa prístupu k spravodlivosti pre občanov. Takže aj to sa týka aj občanov inej orientácie a tak ďalej. Takže ide o to, aby sme mali potom takú Európsku úniu, kde vlastne komisia ako garant e, zmluv zabezpečí, že povedzme členské štáty, ktoré majú určité vlastné obmedzenia, ale predsa len dodržujú záväzky. Takže myslím, že sú tu aj niektoré významné témy, napríklad e, inklúzia Rómov. To je nesmierne dôležitá téma a my sme sa už vyjadrovali výrazne v prospech toho, aby sa riešila diskriminácia Rómov. Sú presne najdiskriminovanejšou skupinou aby sme ukázali všetkým Európanom, že naozaj Európska únia dokáže konať a rešpektuje vlastne aj svoje záväzky. Čiže by bolo dobré vlastne vytvoriť kvalitný monitorovací mechanizmus eh, pre tieto otázky Rómov. Okrem toho je tu aj otázka, na ktorú poukázala pani Fajon. To sa týka americkej CIA. Už sme si to vypočuli aj na plenárke. Ale v tom čase sme ešte nevedeli, že taká veľká e, väčšina bude za. Tam bolo 668 hlasov za a 34 proti iba. Takže Európsky parlament e, naozaj vynaložil veľké úsilie aj v roku 2007, aj teraz, aby sa zabezpečilo, že európske inštitúcie plnia svoje záväzky a povinnosti. Európska únia by nám mohla pomôcť práve v tomto a pomôcť aj členským štátom, ktoré sú ešte, povedzme, otáľajú alebo sú oneskorené pri príjmaní niektorých e, rozhodnutí. Napríklad tie príklady, ktoré sa týkajú konaní voči Polsku alebo Rumunsku, hej, hovoríme tu nakoniec o tom, že dochádzalo k mimoriadnému vydávaniu osôb podozrivých e, z terorizmu a že tam dochádzalo aj k mučeniu. A e, tieto osoby potom boli e, presúvané do iných štátov. Toto proste treba pozitívne riešiť a na základe tých odporúčaní, ktoré odozneli a boli vyjadrené jasne. Musíme zabezpečiť, aby ten text bol presne preložený, aby vlastne tie vyšetrovacie orgány mohli spolupracovať. A toto všetko je veľmi dôležité aj pre dôveryhodnosť. A tu budeme potrebovať keď prídu voľby v roku 2014. Pani Chimérez de Serril, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať pani komisárke za vyčerpávajúce vyjadrenie. Ja chcem využiť túto príležitosť aj na to, že poďakujem verejne a e, zablahoželám jej e, k tomu úsiliu, ktoré vyvíja pre, e, pri ochrane obetí a naozaj, pokiaľ ide o schválenie smernice, e, ktorá má za účel chrániť obete trestnej činnosti, tak ocenujem skutočne veľké úsilie pani komisárky. Ehm, najmä pokiaľ ide o to, že e, sa to týka aj situácií, kedy e, osoby sú, sa stanú obyťami trestného činu v inej krajine než vo vlastnej. Táto smernica, keď je schválená, respektíve už schválená smernica sa má stať ozaj veľmi významným nástrojom a ide o to, aby aj jednotlivé členské štáty ju uplatňovali v praxi, aby to naozaj nezostalo len na papieri. A to byť takým nástrojom, ktorý bude na prospech občanov. Taktiež by som chcela vyjadriť uznanie e, pani komisárke aj pokiaľ ide o to, že by som položila otázku, e, či bude potrebovať ďalšiu podporu v tejto iniciatíve a na akej úrovni sa nachádza v súčas momentálne. A na záver ešte chcem povedať, že treba aj ďalej pokrač, treba pokračovať aj v otázkach integrácie občanov EÚ. A myslím, že otázka bude takáto. Či budeme k dispozícii nejaké zákony, teda povedzme, na jednej strane máme dobré zákony, ale druhé, e, druhá stránka je, aby sa to uplatňovalo v praxi aj až na úroveň konkrétnych občanov. Ďakujem. Pani Sýbal má slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najprv na úvod jednu pripomienku. Mám pocit, že práve e, na tomto výbore je také množstvo tém na stole, ktoré obsahujú toľko vecí, že vždy pri diskusii, ako je dnešná, máme časový problém. Viem, aké je ťažké skoordinovať si naše termíny, ale myslím si, že by bolo dobré mať napríklad dnes po obede diskusiu len na toto bez iných bodov, aby mohla e, byť skutku obsahová diskusia. K tomu, čo povedala pána Redding, by som chcela povedať následovné. V európskych zmluvách amsterdamskej, od maastrichtskej, amsterdamskej až ceznicu až do Lisabonu, vždy sme mali eh, sme sa dohodli na spoločných hodnotách a od Lisabonu i základná charta je integrálnou súčasťou zmluv. Uh, Dalo by sa povedať všetko super, hodnoty a základné práva hrajú tak silnú úlohu ako nikdy, ale môj dojem je skôr opačný. Mám dojem, že práve hodnoty a základné práva z, e, sú pod veľkým tlakom s odôvodnením, že máme krízu. A to skutočne je podľa mňa veľmi smutné. Najmä pokiaľ ide o smernicu o prístupe k advokátovi, je veľmi vážna diskusia o tom, že nemá mať každý obvinený e, prístup k advokátovi a nemá sa zabezpečiť ani právo na dôvernosť informácií. A potom otázka, pri, e, že pri e, terorizme a, a obvinení z terorizmu má byť výnimka a skutočne musíme teraz si uvedomiť, že nie každý podozrivý z terorizmu je terorista. A keď on nedostane advokáta a nebude môcť mať svoje práva, to je podľa mňa z hľadiska Európskej únie nepripustné. Okrem toho mám tiež obavy v súvislosti s európskym prokurátorom. Viem, že má mať zodpovednosti v obmedzenom meritku, ale existujú úvahy rozšíriť ďalej jeho kompetencie a z hľadiska uh, práv uh, podľa mňa je to e, problematické, tento celý krok. Chcem ešte uvieť ďalší príklad, kde mám dojem, že kríza sa využíva na okliešťovanie práv. Kolegyňa napríklad spomenula príklad e, tlmočníka, na ktorého neboli peniaze v Belgicku. A to podľa mňa je neprípustné. Či sa to deje v Belgicku, v Nemecku alebo v Portugalsku, to je predsa, to je predsa výhovorka, že nie sú peniaze. Milióny eur dávame na skenery, na letiskách, na bezpečnostné zariadenia, na rôzne databázy pasažierov a podobne a nie sú peniaze na tlmočníka? No Európska únia, kde členské štáty už dnes e, rozmýšľajú, e, kde sa to skutočne takto nemôže byť a členské štáty mus, je treba upozorniť na to, na čom súhlasili pri podpisovaní v zmluvách. Podobná diskusia. Posledný bod je naredenie o ochrane dát. Veľké koncerny robia lobbyingovú práce a malé a stredné podniky majú obrovské bremeno s tým, čo robia. A tie koncerny, ktoré dnes robia na to, aby vytvárali fakty, aby to, čo na konci dňa nemuseli splniť to, čo my rozhodneme. A preto si myslím, že v následovných e, mesiacoch a rokoch musíme skutočne sa zamerať najmä na tieto základné práva, pretože e, právny štát, kde hodnoty a základné práva sa neuplatňujú, nie je právnym štátom a má problémy, taký štát potom má problémy aj s udržaním demokracie. Ďakujem. Pán Tavares. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani podpredsednička. Ja by som doplnil pár podov k tomu, čo e, povedala kolegyňa k otázke základných práv. A tiež e, pán predseda, ktorý položil túto otázku, kde sa nachádza Európska únia. Európska únia je veľmi náročná, pokiaľ ide o kandidátske štáty, aby všetky kritéria splnili ale po vstupe do EÚ sa už neskúma, čo sa deje s kodaňskými kritériami. Tu by bolo potrebné e, urobiť nejaké hodnotenie na európskej úrovni, ale vieme, že sa to takto nedeje. Rád by som vedel, rozmýšľate nad tým, existujú nejaké návrhy, kde by e, možno došlo k skúmaniu alebo ku kontrole legislatívy členských štátov v oblasti dodržiavania ľudských práv. Myslím si, že to je nepostačujúce, ako to ja ďalej sa chcem ešte tejto otázke venovať. Pracujeme eh, na základe hodnotiacej tabulky, čiže je, existuje istý zoznam, kde, kde dáme čiarku alebo odfajkneme to, čo členské štáty už urobili, ale to nie je dostatočné z hľadiska zmeny právnych systémov. Poviem to úplne na abstraktnej úrovni. Existujú niektoré právne reformy, ktoré idú tak ďaleko, že sa má vytvoriť nejaký jav. A žiadna z reforiem, ktoré žiadna z tých reforiem neohrozuje ľudské práva, ale kumulovaný efekt z tých všetkých reforiem spôsobí isté problémy, pokiaľ ide o demokratické hodnoty a princípy a to potom je nebezpečné z hľadiska hodnot, ktoré v, sme zakotvili v článku 2 zmluvy o Európskej únie. Táto hodnotiacká tabulka má istý eh, efekt, no chcem sa spýtať, čo, keď, eh, čo sa stane, keď vznikne istá kultúra porušovania práv v členských štátoch. My potrebujeme niečo, čo sa viac orientuje na kvalitu, niečo, čo ide ďalej. A chcel by som sa vás spýtať, aký je váš názor na to, že Európska únia by mohla mať podobný mechanizmus ako Rada Európy. Tá má Benátskú komisiu a potom by sme mohli vytvoriť isté grémium odborníkov, ktorí môžu kvalitne analyzovať to, čo sa deje. Bolo by to oveľa komplexnejšie rozsiahlejšie a potom by to mohlo bolo by možné sledovať kopenhánske kritéria, či sa všetky kopen, kodaňské kritéria dodržiavajú. Napadajú mi rôzne situácie, ktoré môžu viesť ku problémom. V konečnom dôsledku ide o to, či zdieľame hodnoty alebo nie. Ide o to, aby sme zistili, ktor, aký vzťah má daný členský štát ku niektorým hodnotám. Áno, taká hodnotiaca tabulka je možno zaujímavá, ale podľa mňa nepostačujúca. Myslím si, že keď to urobíme, tak uvidíme onedlho, že je to nepostačujúce a nie je to ani to, čo očakávajú občania z nás. Občania z nás očakávajú, že budeme naplňať základné práva a hodnoty. Ďakujem. Slovo má pani Papadopoulu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. A, chcem povedať, že plne súhlasím s tým, čo povedala pani Reding a čo ja som tiež pravodajkyňou k tejto téme. Je to rozpočet 1 milión sa predpokladá a teraz sa hovorí o tom, či tento milión sa nezvýši na 2 milióny a kladiem si otázku, či je to postačujúce na to, aby sa mohli zrealizovať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sme e, celé roka dosiahli. To je posilnenie povedomia informácie o základných právach e, pre európskych občanov, ktorí chcú mať európske občianstvo a tiež posilnenie participatívnej demokracii. To je veľmi dôležité, najmä v súčasnom ťažkom období. Takže moja prvá otázka sa vzťahuje na rozpočet a potom druhá otázka nadviažem na Európsku e, občianskú iniciatívu. Chcem sa spýtať, ako to prijali občania, koľko iniciatív e, v súčasnosti už e, bolo iniciovaných, možno viete niečo konkrétnejšie k tomu. Ďalšia otázka sa týka ľudských práv. Od kolegov som počula mnoho slov, môžem to počiarknúť, no myslím, že veľmi veľa rozprávame, ale robíme veľmi málo. Keď ako cyperská európska občianka, občianka vnímam, že právo na slobodný pohyb osôb existuje v rámci Európskej údie, ale členské štáty toto právo porušujú, napríklad v mojej krajine. A veľmi pekne bolo povedané, Európsk, e, kolegyňa to povedala, Európska únia je prísna, pokiaľ ide o kandidátske krajiny, ale rovnako musí byť prísna aj po, e, v prípade existujúcich členských štátov. A to chcem jednoznačne povedať. Áno, potrebujeme systém, eh, ktorý jasne naznačí všetky indikátory a ukáže, ako vyzerá situácia v oblasti ľudských práv. Myslím, že každý komisár by mal dostať výročnú správu z jednotlivých štátov, ktorá presne popíše situáciu, koľko iniciatív bolo zrealizovaných, aký pokrok sa dosiahol a ešte pred koncom roka by sme potom mali načas, dostali sme príležitosť dostať takúto prácu, preveriť ju a potom na schôdzi výboru by sme mohli o nej diskutovať. Aby sa to nestalo posledný deň, tesne pred Vianocami, ale i ak by to bolo v iný deň, a bolo by viac poslancov prítomných, tak by sme mohli konštruktívnu diskusiu viesť. E, táto správa by mala byť písomne a minimálne 10 dní pred schôdzou, aby sme si ju mohli prečítať. Ďalší bod, alebo to je posledný bod, e, to, čo Európska únia potrebuje, nie je len, particip, nie len hlas, ale aj participáciu e, a koordinovať naše vystupovanie v OSN alebo v Rade Európe. Ďakujem veľmi pekne. Som si istý, že ste si dobre poznamenali všetky vystúpenia. Ako zvyčajne to zrejme všetko budete môcť zhrnúť. Takže nech sa páči pani komisárka. Pán predseda, pokúsim sa e, za niekoľko minút zodpovedať na otázky. Je to tak široké portfólio, ktoré obsahuje tak veľké množstvo rozličných prvkov, keď e, prídem do práce, tak častokrát mám takúto hlavu, pretože musím sa venovať úplne rozdielným témam. Je to komplikované a jediný spôsob, ako to robiť, pán predseda, je vybrať si vždy jednu tému iba. Hovorí napríklad len o trestnej spravodlivosti alebo občianskej spravodlivosti, ale mať všetko, základné práva, e, ochranu údajov, úplne všetko. Ak by sme to mali všetko prebrať, tak to nie je možné a to zrejme pochopíte. Takže viacerí z vás položili otázku týkajúcu sa právnej pomoci. E, spomínate si, že keď som dala na stôl smernicu e, o prístupe k advokátovi, e, rozhodla som sa vedome vypustiť odtiaľ právnu pomoc. Pokiaľ by som ju tam dala, tak smernica o prístupe k advokátovi by nikdy nebola realitou. Bolo to politické rozhodnutie, ktoré som prijala vtedy, oddeliť tieto dve veci. A keďže proces, pri procesných právach sme pokročili veľmi významne a dúfam, že prístup k advokátovi ukončíme čoskoro a potom v druhej polovici roku 2013 pripravím balík o prezumpcii neviny, o zraniteľných osobách a o právnej pomoci. Pokiaľ je niekto tomto parlamente, kto, si pres, kto je presvedčený o tom, že právna pomoc v členských šla, štátoch môže byť zaplatená z európskeho rozpočtu, tak ten robí veľkú chybu. Nemusím hovoriť tomuto parlamentu o tom, čo sa deje v diskusii o rozpočte. Môžeme pomôcť v tomto celom procese napríklad školeniami právnikov. To môžeme urobiť spolu s členskými štátmi, ale platiť za právnu pomoc určite nie. To nie je v možnostiach európskeho rozpočtu. Uprednostnila by som, ak by to bolo naopak, ale je tomu tak, že by sa to malo urobiť na národnej úrovni. Je mi veľmi ľúto, že financovanie tlmočenia, čo by nemalo byť až tak nákladné, nefunguje, ale dochádza k nehodám a dúfam, že takéto nehody povedú k tomu, aby sa prijeli opatrenia, že to nenastane opäť. Ale nie je to pekné alebo príjemné, že takéto situácie nastávajú. Viacerí kolegovia položili otázku, týkajúcu sa EPPO, čiže prokurátora, európskeho prokurátora. Na vypočutí som povedala veľmi jasne, že rozpracujem spôsob, cestu pre európskeho prokurátora a na konci svojho mandátu e, dám na stôl vytvorenie európskeho verejného prokurátora to sa udialo, pretože sme využili naše kapacity v trestnom práve, aby sme začali so spoločnou definíciou, čo je zločin voči, proti finančným záujmom Európskeho spoločenstva. Spolu s kolegami, ktorí sú zodpovední za tieto dokumenty sme na tom začali pracovať. Ten proces prebieha a začíname tiež s reformou Eurojustu a doplňame tohto európskeho verejného prokurátora. Takže budete to mať na stole, aby ste mohli e, vážne na tom pracovať, e, tak ako si to prijal i predseda tohto výboru. Môj, môj zámer je sústrediť sa na boj proti zločinom, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ. Minimálne v prvom kroku nemôžete príliš preťažiť tú loď, pretože pokiaľ loď preťažíte, tak sa nikam nedostanete. Takže pripravilo sa to, pretože máme definíciu, pretože máme prvé smernice o, o trestnom práve, ktoré tam vedú, tak príde to ako prirodzený spôsob postupu. Otázka CIA bola viackrát tiež nastolená. Ja som už prišla pred tento výbor e, pri viacerých príležitostiach, aby som vás informovala o tom, aké možnosti má komisia konať v tomto ohľade a čo sa urobilo. Videla som uznesenie EP, dobre som si ho poznamenala a napísala som členským štátom. Niektoré ani neodpovedali na list a niektoré povedali, to nie je váš to nie je vaša oblasť kompetencie a majú pravdu. Na základe súčasných zmluv sa nepredpokladá, že môžeme do toho zasahovať. Napriek tomu to robíme. Takže vidíte, členské štáty by mali sa v skutku by mali v skutku splňať svoje povinnosti a keď súd príjme e, rozhodnutia a je to Rada Európy a súd v Štrasburgu, ktorý sa týka tejto otázky EDLP a tam spolupracujeme spolu s Radou Európy. Ja dúfam, že jedného dňa na základe zmluv Európska únia bude súčasťou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv Rady Európy. Ako som vás informovala, naša práca sa završila. Väčšina z členských štátov by bola rada, ak by sme pokročili, ale minimálne jeden členský štát stojí z nohou na brzde. Zrejme viete, ktorý to je. A vrátim sa k tomu ešte, pretože pán DAF sa ma spýtal, ako to vyzerá s opt-outom e, Veľkej Británie. Veľká Británia má možnosť opt-out, ako to platí i pre ďalšie členské štáty. Samozrejme, Veľká Británia sa nezúčastní napríklad pri, v prístupe ku advokátovi. E, Veľká Británia sa nezúčastní ani následníctva. Je to bude to mať negatívny dopad na britských občanov, ale samozrejme je to suverené rozhodnutie britskej vlády. Zmluvy predpokladajú, že to môžu urobiť, tak to urobia, pokiaľ chcú. Globálny glopt out, ktorý Británia oznámila, ale nenavrhla zatiaľ, by znamenal, že, že E, opustia 130 legislatívnych návrhov a pravidiel a potom budú musieť urobiť opt-in a rokovať o jednotlivých prípadoch. A už som povedala ministrovi spravodlivosti Británie, že to potom bude už na ďalšiu vládu, či, to, či pôjdu cesto a bude to veľmi negatívne pre justíciu a bezpečnosť v Veľkej Británii, ale myslím, že by sme príliš veľa nemali hovoriť o hypotézach, a uvidíme, čo reálne nastane. Reforma zmluvy. Úplne súhlasím s pánom Dafom, že by bolo dobré, ak by sme to mohli skôr. Vždy som predpokladala, že v... začne sa diskusia cez volebnú kampaň v 2014 a potom, keď príde nová komisia, tak proces bude pokračovať. Ale nie len tak. Čiže jeden z dôvodov, prečo máme aj Európsky rok občanov, musíme sa pýtať občanov, čo chcete v budúcnosti. Chcete napríklad ako ja mať federáciu? A keď vediem dialog s občanmi, tak e, pýtam, hovorím o tom. Niektorí hovoria, že nechcú, ale musíme viesť túto diskusiu aby vy, keď budete mať európsku volebnú kampaň, aby občania o tom už počuli. A potom môžete to, čo vaša strana chce, po voľbách. Ale toto musí byť bod diskusie v rámci volebnej kampane. A preto súhlasím i s pánom Dafom, že o čo skôr komisia príde so svojím návrhom o to eh, lepšie bude. Takže ďakujem za lobbying eh, týmto smerom. Plne s vami súhlasím. A pokiaľ ide o viac právomocí pre komisiu, to je vlastne odpoveď aj na mnohé, na mnohé z otázok, ktoré zazneli počas tejto diskusie. Kodánske kritéria. Máte úplnú pravdu. Máme nástroj pre krajiny, ktoré chcú pristúpiť do Európskej únie máme nástroj smerom na krajiny, ktoré ešte stále sú predmetom pozorovania, Rumunsko a Bulharsko, ale nemáme e, nástroje pre posudzovanie ostatných členských štátov a sme svedkami toho, že nie vždy tie veci idú tak, ako by sme si predstavali v niektorých členských štátoch. A z tohto dôvodu som predložila to, čo bolo zaintegrované, zapracované aj do európskeho semestra, poprvýkrát dala som tam vlastne teda to hodnotenie e, spravodlivosti. Je zázrakom, kolegovia, že to bolo akceptované v rámci európskeho semestra, ale je to súčasťou už teraz. A teraz máme prvé skúsenosti 2013. Analizujeme fungovanie systémov súdnictva vo všetkých členských štátoch. Nielen v niektorých, na základe ukazovateľov a pracujeme na tom e, s Radou Európy, SEDPEŠ. Pracujeme na tých ukazovateľoch. Ak budete chcieť, pán predseda, tak môžem predstúpiť pre tento výbor a potom podrobne predstaviť tie veci. Ale je to taký prvý krok, už e, sme spravili tie, tie prvé počiny a chceme to posunúť ďalej, ale naozaj som výrazne frustrovaná, môžem vám povedať, keď e, vidím, ako málo nástrojov mám k dispozícii na to, aby som mohla implementovať kodanské kritéria smerom na členské štáty a to by bol jeden z tých e, prvkov, e, ktoré by sme mali zmeniť v rámci budúceho konventu, keď budeme hovoriť o reforme zmluvy. otázka počítačovej kriminality. To je veľmi jasne popísané aj v rámci našej digitálnej agendy. Pán barnie, pani Malmström sa tomu venujú a oni idú naozaj plnou parou vpred, pokiaľ ide o túto agendu. Pán Kerkop si možno spomenie, keď som bola komisárkou pre oblasť telekomunikácií, komunikačných technológií a počítačových, tak som zorganizoval konferenciu o počítačovej kriminalite. No a v tej chvíli mi členské štáty jasne povedali, ruky od toho preč, to si vyriešime sami. Trvalo to niekoľko rokov, pokiaľ sme sa k tomu vrátili. A chápeme a vieme teda, že nikto nemôže tvrdiť, že si sám túto vec vyriešil. Je to spoločná otázka, spoločná záležitosť a to sa dá riešiť len v rámci spoločného postupu. Pani Jaroka sa pýtala na Svenicu Race. Tá otázka je na programe a my sa pozrieme na implementáciu tejto smernice to je súčasťou tej istej diskusie, ako je otázka o Rómoch. Viete, že na základe národných akčných plánov pre rómskú menšinu e, faktom je, že mnohé z nich boli na papieri, ale neboli realizované v skutočnosti. Urobili sme preto dve veci. Poprvé, Zriadili sme sieť kontaktných bodov pre rómske menšiny. Každá krajina potrebovala takýto, takýto kontaktný bod eh, a cez deň dokázali sa potom eh, podeliť o tie problémy, ktoré mali. A robíme takú, zriadili sme pilotnú skupinu členských štátov, eh, ktorá sa zaoberá problémami, ktoré majú byť riešené, tak aby projekty, ktoré chcú realizovať, pokiaľ ide o tie štyri prvky, vzdelávanie, zdravotníctvo, pracovné veci, pracovné príležitosti a býva, bý, bývanie, bytová situácia, tak e, všetky tieto e, kritéria budú hodnotené na základe týchto štyroch elementov. E, budú tam aj odporúčané rady, ktoré sa na to budú viazať a bude tam takisto aj isté zapojenie rovných, alebo teda protistrán strán na budúci rok teda očakávame odporúčania rady. To nenahradí e, tú výročnú analýzu toho, čo sa skutočne zohralo, ale tak tie kontaktné miesta, ako aj pilotná skupina členských štátov do toho zanesie svoje vstupy. A pokiaľ ide o koniec alebo stop rasizmu, tak bude tu správa o implementovaní rámcového rozhodnutia a takisto o implementovaní e, smernice o rasovej rovnosti a e, poskytneme tam aj priestor na ďalšie kroky, ak to bude požadované. The victims, um... Obete. Práve takéto pravidlá vedú v posilnenie dôvery u občanov pokiaľ ide o takýto program pre spravodlivosť, ale vzniká tu potom problém a to je, že zvyčajne nie sú občania informovaní o svojich právach. To je opäť e, dôvod, e, prečo máme e, rok občanov. 70% tých dotazovaných sa vyjadrilo, že majú pocit, že sú Európania a vedia o svojich právach a asi 70% približne nám zároveň povedalo, že nevedia presne, aké sú ich práva. Takže Nestačí vytvárať len e, nové práva, je nevyhnutné informovať občanov, aké sú tie práva. A fakt, e, že e, sú to európske občania, tak to sa spája aj s právami, ktoré majú. Čiže je tam naozaj ešte veľa práce pred nami. Iniciatíva občanov je v pôsobnosti komisára Ševčoviča pokročila v niektorých ohľadoch, ale myslím si, že z tohto pohľadu je dôležité, a ako náhle budete diskutovať eh, s pánom Ševčovičom ohľadom toho, ako to pokročilo dopredu, aké sú tie problémy, aké, s akými prekážkami sa stretávajú eh, občania, pokiaľ ide o iniciatívy občanov. Kvóty, áno, E, to bolo v štádiu rozpracovania, teraz máme projekt e, pred sebou. E, viem, ako dôležité to z vášho pohľadu bude. Keby nedošlo k silnému lobovaniu na úrovni parlamentu zo všetkých strán, zo všetkých politických skupín, ktorí mimochodom pomohli výrazne tomuto pokročiť, tak by sa mi to nepodarilo. Čiže ďakujem vám. Na rade je to ešte stále náročné, ale menej náročné, ako to bolo niekoľko mesiacov dozadu. Povedzme, že na rade je to tak rozdelené na tri tretiny rovnaké. Jedna tretina proti, jedna za a jedna tretina nevie. Nie je rozhodnutá. Takže poďme lobovať smerom na e, členov členov rady, ktorí sú ešte nerozhodnutí. Ja e, myslím si, že to je vždy ten problém, ktorý máme. Pokiaľ ide o takýto text, tak ľudia hovoria o tej ideológii a neprečítali si to, čo je na papieri. Pomohlo by e, niekedy, keby si politici tie texty prečítali. Ja som mimochodom e, požiadala na poslednej e, rade o to, aby si prečítali, aké sú tie kvóty a takisto, aby si prečítali aj zmluvu, aj chartu základných práv No, lebo to by naozaj pomohlo, keby niektorí z ministrov vedeli, aké sú tie základné texty východiskové. Otázka, že či tie základné práva sú nejakým spôsobom napätí alebo ohrozované z dôvodu krízy. Mnoho vecí je ohrozených z dôvodu krízy. Ak sa domnievate, že napríklad sociálne zabezpečenie je e, základným právom, tak je tiež e, vystavené v tej hrozbe z tému napätiu. Ak sa domnievate, že starostlivosť o detí je základným právom a že to je tiež vystavené z tej hrozbe. Je to tak, e, národné rozpočty sú vo všeobecnosti vystavené riziku hrozbe a bude to ťažšie a ťažšie. Preto veľmi otvorene vám hovorím, že právna pomoc e, nebude e, jednoduchým cieľom. Práve opačne bude to naozaj veľký boj presadiť to na rade z dôvodu tých tlakov na národné rozpočty a s tým ale musíme sa naučiť žiť. Vieme, že ešte počas istého obdobia budeme mať eh, k dispozícii menej prostriedkov, ktoré bude nevyhnutné vynakladať len na tie nevyhnutné veci, ale každopádne budeme to musieť eh, riešiť. Takisto ochrana osobných údajov. Aj toto sa pustíme, ak to prelobujeme. Eh, vidím pána Obrechta, ktorý sa posadil predo mňa. Spýtajte sa jeho na tlaky alebo na lobovanie. Pán Ducas, vidím, spýtajte sa jeho na e, presviečanie, lobovanie. Mnohí zase o tom vedia. Toto lobovanie už začalo pred e, tým, ako akákoľvek verzia textová bola predložená. E, snažili sa ma v rámci toho lobovania presvedčiť, aby som predložila text. A ja som ho predložila. Máte ho teraz k dispozícii. Môžeme na tom pracovať na tom pracovať aj napriek tomu a Máte pred sebou balík nariadenia a smernica. A ja nástojím na tom, že to má byť balík. Europol takisto, Europol to takisto na tom nastojí. Ne, ne, nikomu, aby tento balík rozdelil. Je to balíkom a aj tak to zostane bez ohľadu na to, čo bude tvrdiť to či ono predsedníctvo. My sa tomu nepodvolíme. A bodka. Írske predsedníctvo si stanovilo ochranu osobných údajov ako jednu z priorít. A tak sa tomu budeme venovať, aj keď to bude náročné. Rok občanov e, má vyčlenený rozpočet len na úrovni 1 milióna. Áno, to je pravda, bola by som rada, keby tam bolo viac peňazí, ale pravíme to aj bez e, väčšieho objemu peňazí. Začali sme všade, aj s pomocou poslancov z dotknutých oblastí regionov. Už sme iniciovali prvé stretnutia radníc alebo mestských zastupiteľstiev môžem vám povedať, že ľudia sú naozaj veľmi radi, že konečne majú niekoho, kto sa s nimi posadí a niekoho, kto nastaví ucho a vypočuje si, čo chcú povedať. Poviem vám teraz, čo som si odnesla z tých prvých veľkých troch stretnutí s predstaviteľmi miest. Poprvé, ľudia nie sú agresívni, ale sú vďační, že príde politik, posadí sa a vypočuje si ich po druhé, majú veľa požiadaviek smerom k väčšiemu zapojeniu Európy, väčšiemu prítomnosti Európy. A keď im vysvetľujem, že dobre, ale ja to neviem spraviť, pretože to nie je zakotvené v zmluve, povedia, tak zmente zmluvu. Pre občanov je to samozrejme jednoduché, že vyriešte ten problém. Oni nevedia, ako náročné to je, ako náročné je príjmanie európskej legislatívy, nevedia, ako komplikované, komplexné je vypracovanie novej zmluvy, ale tie požiadavky smerom na nás z ich strany sú naozaj veľmi veľké. O no, tom by sme mali ďalej diskutovať, pretože to sa premietne aj do tých volebných kampaní, kde by sme si jasne mali povedať, aké sú požiadavky občanov a ako e, my zareagujeme práve na tieto požiadavky. E, budúci rok počas Európskeho roka občanov a potom aj e, pri, v rámci prípravy politických stran na politickú kampaň. E, sloboda pohybu. E, len jedna informácia, keď som analyzovala smernicu o slobode pohybu, pretože to bol problém s Francúzskom, ak si spomeniete na ten problém s rómskym etnikom, etnikom. Všimla som si, že 16 členských štátov neimplementovali správne smernicu o slobode pohybu. 10 z nich to už spravilo medzičasom, 6 z nich e, sú pred súdom, sú žalovaní kvôli porušeniu zmluvy. Takmer dve hodiny sme diskutovali eh, z tohto pohľadu nie je dôvod eh, na, sa na tejto schôzi stiažovať na ten časový manažment, na to, koľko sme vyhradili tejto diskusii, pretože snažili sme sa naozaj do toho natlačiť čo najviac. Chceli sme ľahkým a zrozumiteľným spôsobom prejsť tými bodmi diskusie. Čiže ďakujeme vám ešte raz e, veľmi, pani Redingová, že ste tu boli a že ste patričným spôsobom e, venovali pozornosť každej otázke, ktorá zaznela a že ste jasne ukázali aj pripravenosť sledovať tie veci ďalej. Ja sa teším na to, že budem ďalej na to dohliadať. Ja konkrétne ako spravodajca, ktorý sa zaoberá otázkou strednodobého preskúmania štokomského programu. Ďakujeme, že ste prišli a ak môžeme, tak dovolte nám zapriať aj veselé Vianoce a šťastný nový rok.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 actually, actually the scheduled time for this whole thing is... Takže čas vyhradený na túto celú vec bola jedna hodina, ale myslím, že to bolo potrebné takto. Teraz sa pán predseda odmlčal. Yes. Takže opäť pán predseda. Dámy a páni, budeme ďalej otáľať vzhľadom na časový rámec a na to, aký dnes máme deň pravdepodobné, že to je posledný pracovný deň pre mnohých z nás, hoci nie pre všetkých, ale aspoň pre niektorých. Posledné bežné zasadnutie výboru LIBE pred vianočnými prázdninami chcem poďakovať pánovi Príbe za to, že prišiel medzi nás. Reinhard, pán Reinhard Príbe teda prišiel medzi nás a ďakujeme mu za jeho prednášku, ktorú Prednesie o druhom spoločnom preskúmaní vykonávania dohody o programe na sledovanie financovania terorizmu, FTP. Takže 14. decembra e, komisia vlastne e, rozoslala príslušný materiál aj do jednotlivých členských štátov. Takže dávame pánovi Privemu 10 minút a chcem hneď oznámiť, že potom bude nasledovať bod číslo 14. To sa týka vlastne zmeny a doplnenia nariadenia Rady eh, o, teda o zozname tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraní členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Takže zdá sa, že tento bod bol vlastne odročený na neskôr, pretože pán Diaz de Mera sa sem dnes nemohol dostaviť a tak potom prejdeme e, rovno na bod 18 po tejto 16. A ak sa nám to podarí správne urobiť, tak sa zdá, že si urobíme čosi ako skratku na ceste z dnešného zasadnutia Liber. Takže ďakujem pánovi Príbe a dávam mu slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Prajem všetkým prítomným dobré odpoludnie. Rady som vám predniesol druhé spoločné preskúmanie vykonávania dohody o programe na sledovanie financovania EÚ. Týka sa to Únie a Spojených štátov. Viete, že prvé takéto preskúmanie bolo e, začiatkom minulého roku a na základe dvoch zasadnutí, ktoré sme e, medzi tým mali, tak teraz e, vlastne najprv sa to konalo v Hagu aj so spoluprácou s Europolom a potom 30. 31. oktobra bolo druhé stretnutie vo Washingtone mimochodom a boli sme tam práve počas tej búrky Sandy. A teraz vlastne máme k dispozícii už od minulého týždňa túto správu. Viedieme veľmi intenzívny dialog s americkými orgánmi a musíme povedať, že e, si vážime aj to, že americká strana pristupovala k tejto téme veľmi e, zodpovedne a naši americkí partnery boli veľmi dobre pripravení na tieto rokovania. Možno ste už aj v správe videli, tak e, táto správa práve oceňuje niektoré aspekty programu, hlavne zameranie na boj proti terorizmu a vďaka recipročným opatreniam vlastne začína už aj Európska únia pociťovať prospech z tejto spolupráce. Hlavne je tu veľmi dobrý príklad, e, kde vlastne informácie na báze TFTP pomohli vyšetrovateľom z Norska a z niektorých ďalších krajín, aj Europolu, kde vlastne sa podarilo vystopovať peniaze, ktoré e, boli E, toho charakteru, na ktorý, na ktorý ako našitá táto metóda. Program taktiež pokračuje e, v tom, že je dobre chránený a je dobre riadený, má patričné zábezpeky a toto bolo prezentované aj v marci 2011 a vlastne sa nadvezuje na to, čo bolo vtedy stanovené. A Ide o implementáciu tejto dohody a môžem povedať, že pri funkciách overovania a dohľadu sa urobil patričný pokrok. Prebiehajúci proces pri vymazávaní dát, ktoré sú staršie než 5 rokov, toto je otázka, na ktorej sa ešte pracuje, prebieha monitorovanie, pretože sme zistili určitý deficit a toto americká strana aj pripustila medzi tým a máme teda príležitosť spoločne popracovať na, alebo pracovať na spoločnej hodnotiacej správe aj počas roka 2013, tak ako to vyžaduje dohoda. Pokiaľ je ďalšie detaily, bez toho, že by ste si prečítali pardon, celú správu, vlastne začíname hneď na strane 4 a tam sme hovorili o štatistikách, ktoré máme k dispozícii a veľmi jasne chápeme celý rozmer využívania údajov, hlavne pokiaľ ide o eh, prehliadky, domové prehliadky, respektíve hľadanie dôkazov Týka sa to povedzme práve, práve aktivít v tých prvých mesiacoch, kedy sme začali tento mechanizmus uplatňovať, pretože sme mali ešte z minula dosť veľa nevyriešených prípadov, ktoré ležali na stole. Okrem toho sme skúmali dohlbky aj fungovanie tzv. článku 4 a súvisiaceho mechanizmu, kde vlastne to sa týka spolupráce s ministerstvom financí a s používaním systému SWIFT. A samotný Europol mal výhrady voči niektorým požiadavkám v tej úvodnej fáze platnosti dohody. Ale potom vlastne Spoločná správna rada mm, Europolu e, potvrdila, že toto je to správne smerovanie. A samozrejme, keď hovoríme o tých požiadavkách, ktoré sa predostierajú, tie sú dôverného charakteru a spôsob, ako sa s nimi pracuje, je taký, že vlastne e, všetci členovia toho kontrolného alebo hodnoť dohozorného týmu sú si toho vedomí a sú tam uvedané materiály aj odporúčania a tie majú ten charakter, že sa má naďalej pokračovať v nastúpenej línii a to je dobrá správa. Okrem toho, aj tí kontrolóri e, tak tých sa týka úplne nový mechanizmus, napríklad e, E, aj sú to ľudia zvonka, ktorí vykonávajú dohľad. A uvedomili sme si, a určite nás tu pani Sirpa nám to pripomenie, že už by asi bolo lepšie mať aj druhého takéhoto dozorného úradníka. A chceme zdôrazniť aj to, že teraz vlastne už dochádza k pomerne plynulej komplementárnosti zo strany dohľadu e, komisie aj tej druhej strane, pretože toto je potrebné a vlastne e, celý ten proces vlastne obsahuje obrovský objem know-how a vyzerá, že to bude fungovať veľmi dobre. Ďalej, ochrana dát a zabezpečovanie dát toto sa týka aj... Mm, teda chcem povedať, že táto stránka bola veľmi e, dobrá, sme s ňou spokojní a občania v rámci USA aj mimo US majú možnosť pristupovať k údajom a ukázali nám horúcu linku, ako sa to deje. Je to tá istá, ktorá sa využíva aj e, z hľadiska ministerstva financií ale aj pre podnikateľskú sféru sa používa táto linka. Napríklad sa hovorilo aj o informáciách v súvislosti so sankciami voči Iránu a potom, ako sa vytvárajú ďalšie nové mechanizmy, ale tie sa ešte veľmi zoširoka nepoužívajú. Ďalej, strana 12 tejto správy, veľmi dôležitá podľa mňa, pretože je, týka sa to viacerých ustanovení, tejto dohody a reciprocity toho, do akej miery EÚ a bezpečnosť v rámci EÚ môže mať prospech e, z údajov e, TFTP. A zaznamenali sme aj tú skutočnosť, že požiadavky členských, členských štátov na základe článku 10 rastú, teda ich e, narastajúci počet v tomto kontexte. A buď sa postupuje cestou Europolu, a napríklad to, čo máme v prílohe, to je cestou, štat, sú tam uvedené štatistiky, teda ako sa podávajú tieto žiadosti cez príslušné orgány členských štátov, teda napríklad orgánov na presadzovanie práva, prípadne iných a e, vlastne ako vidíte aj z daných údajov, možno tu existuje určitý deficit v tom zmysle, že naše vlastné členské štáty, že by nám poskytli dostatok presných informácií. A vidíte aj v odporúčaniach, že sme sa venovali tejto, tejto otázke. E, Prepašte, ak sa môžem vrátiť ešte k jednej otázke na ochranu dát. Tu som preskočil. Ide o vymazávanie údajov. Asi ste si vedomí toho, že na základe dohody z júla tohto roku staré údaje, teda 5 rokov a staršie uchovávané údaje sa majú vymazať. Toto sa deje. A bolo nám vysvetlené celkom podrobne zo strany amerických orgánov, že z technických dôvodov takéto vymazávanie sa nedá robiť každý deň, ale sa proste e, stanoví nejaký fixný termín a vtedy sa oddelia staré údaje od nových údajov. A uvedomili sme si, že to, ako to robia teraz, nie je úplne presné a korektné, pretože potom e, vlastne e, to vyzerá tak, že niektoré údaje e, budú tam zachované alebo uchovávané troška dlhšie než presne 5 rokov. Ale práve aj toto ukazuje, že aj takáto správa môže viesť k bezprostredným výsledkom a že nejaké veci treba meniť. A na záver Bod 1.2.7 na strane 14 a tam sa jasne hovorí, Hovorí sa o tom, že to je naozaj nástroj, ktorý je veľmi dôležitý a samotné americké orgány to uznávajú. A viedla sa pomerne podrobná diskusia o tom, ako ďalej môžeme zvyšovať transparentnosť tohto mechanizmu a ako rozptýliť určité obavy amerických orgánov, aby sme sa teda vyhli riziku, že nejaké e, operačné alebo operatívne tajomstvá by sa vyzradili. Opierali sme sa samozrejme aj o prvú správu pri tomto, e, pri vysvetľovaní toho, ako tento mechanizmus funguje. Na záver, strana 14, pardon, 15 a 16, tam vidíme určité myšlienky o tom revíznom procese, o procese revidovania teda. A vlastne hovoríme o tom, že tento proces preskúmavania je konštantný, stále prebiehajúci proces na všetkých úrovniach, na úrovni komisie, na úrovni vyšších predstaviteľ, na úrovni odborníkov, aby sme mohli riešiť prípadné vzniknuté ťažkosti. Možno chvíľami to nevyzerá celkom jasné a zreteľné, ako vlastne tento proces preskúmávania má byť zosústažnený s inými aktivitami, ale komisia eh, aj v záujme správnej implementácie tejto dohody prosí, aby sme v duchu tejto dohody eh, sa snažili efektívne riešiť otázky a aby sme hľadali efektívne spôsoby maximálnej implementácie tejto dohody. A napríklad v tomto zmysle sú na strane 16 aj určité odporúčania. Záver správy. Už e, ten vlastne poukazuje na to, a tu by som chcel upriamiť vašu pozornosť práve na tie prílohy. V minulej správe sme mali prílohu 1 a tam boli detálne odpovede amerických orgánov na 42 otázok, ktoré sme im položili a potom sme samozrejme hovorili, diskutovali o týchto odpovediach vo Washingtone. Človek by sa mohol spýtať, či, od, či táto časť nie je ešte dôležitejšia než samotná správa, pretože je tam obsiahnutých mnoho detálnych informácií a preto bylo dobré nazerať na túto vec ako na niečo, čo významným spôsobom doplňuje správu. Štatistiky, ktoré som práve uviedol e, v súvislosti s Europolom, sú dôležité. A potom tu ešte niektorí poslanci z tohto výboru žiadali aj to, aby sme hovorili aj o ďalších konkrétnych prípadoch, ktoré by umožnili cestou príkladov vidieť, ako sa používa TFTP. A toto nájdete v prílohe číslo 4. Ďalej, možno vás to bude zaujímať, sú tu ešte e, dve e, stretnutia na základe článku 6 odsek 6, e, že vlastne sa pripraví spoločná správa o hodnote TFTP s tým, že sa majú poskytnúť údaje nie neskôr než do troch rokov od vstupu do platnosti tejto dohody, takže na budúci rok už sa vypracuje takáto spoločná správa a potom vlastne komisia taktiež predloží správu o pokroku pri vytváraní ekvivalentného systému EÚ, to je podľa článku 11 dohody a vlastne aj rada schválila túto dohodu a okrem toho sme sa dohodli s americkými orgánmi aj o tom, že budúci spoločné, spoločné preskúmanie podľa článku 13 dohody sa vykoná v roku 2014. To je všetko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Príbe a otvárame priestor pre diskusiu. Ak dovolíte, pani Intveld, želáte si Áno. Alvaro? Srdečná vďaka, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán Príve, že ste si našli čas pri tejto nejednoduchej téme, že ste nám to vysvetlili tu na výbore Európskeho parlamentu. Takže nám to skutočne je dobre, že ste ako takýto sprostredkovateľ plne komisie. Napriek tomu, že som si teda pozrel tú správu, je tu niekoľko otvorených otázok. Nie je to tak, že by ex- explicitne sa správa venovala tam, kde sú deficity identifikované, okrem otázky, ktorú ste spomenuli, to je termíny na výmaz údajov a ďalšie oblasti, ktoré ste tiež už spomenuli. Ale myslím si, že keď sa pozrieme na to podrobnejšie, bez toho, že by som to chcel zlomyselne interpretovať, tak e, je tu niekoľko otvorených bodov, ktoré boli definované v predošlej správe ako otvorené. Pokúsim sa to stručne vyjadriť. Postupne pôjdem podľa jednotlivých bodov, ktoré podľa mňa sú očividné. V súvislosti s článkom 4, okrem iného úloha takým spôsobom upraviť dáta, aby v upravenej forme mohli byť e, odovzdané. Uvádza sa tu, že ve- veľká časť, dokonca najväčšia časť duda, údajov, e, k ním neexistuje e, žiaden prístup, takže tu sa uspokojíme iba, že tie údaje sú spiace v USA a pri a prístup je len na malú časť odhľadnúť od toho, že boli prenesen, že došlo k prenosu dát. A my nevieme, e, ktoré boli využité podľa článku 13, to očakávame, ale v správe sa hovorí o vyhľadávaní, ale koľko dát, ku ktorým dát bol prístup, tak to nie je zrejme z toho. Otázka eh, k prístupe k právnym informáciám, eh, aj keď eh, americké ministerstvo financí hovorí na tom, že to nie je vplyv na občanov, to zrejme sa divím, že sa ne, obratia priamo na ministerstvo financí, pretože existuje národná splnomocnenec pre ochranu údajov. A problémom je, že sa vytvorilo právo, a pani Veding to už veľmi pekne povedala, že keď sa obstarajú dáta, tak sa musí to aj uplatniť. A opäť je to náročné. Ako minule bolo spomenuté, sami sme sa sme urobili náš pokus zistiť, či napríklad cez moje finančné transakcie, ktoré nie sú veľmi zaujímavé, ale či dochádza k tomu, dochádza k zberu dát. Eh, asi 10 eh, listov sme si vymenili s našou poverenou osobou pre ochranu dát a všetky informácie odovzdali aj eh, vodičský, vodičský preukaz a podobne a od oktobra 2010 a teraz dva roky potom sme nedostali žiadne informácie, takže zrejme to nefunguje, alebo je to len na mne, čo zrejme nie je. Práve sa hovorilo v preklade niečo o tom, že nefunguje mikrofón, ale to nebol tento. Teraz má pán predseda vypnuté. Teda nepočuť, čo pán predseda hovorí. Tlmočníci sa ospravedlňujú. Údajne sú v sále nejaké problémy s mikrofónom. Keby to bol môj problém, hovorí rečník, tak by mikrofón robil br, br, br v sluchátkach. Teda niečo takého by bolo počuť. Dobre, hovorí pán poslucháč. Ak teda ešte bude nejaký hluk, tak mi dáte vedieť a pokúsime sa to riešiť. Na záver potom možno ešte dva alebo tri body. Otázka nevyhnutnosti a efektívnosti. Tu sa môžeme o tom hádať, závisí to od toho, kde sa nachádzame, či už align, alebo sa, e, či to zabraňuje, niektorí možno by tú primeranosť vnímali trošku inač. A strana 24 správy, tam je 57 tzv. odkazov na Európsku úniu pri to je viac menej jeden za členský štát a otázka je, či sa to vôbec oplatí. Ďalší kolegovia ešte doplňa určite body, ale pri dvoch veciach e, dve veci som chcel ešte spomenúť. Poprvé, teším sa, že ste povedali, že v auguste, keď príde finálna správa, že budeme tiež vedieť, ako to bude vyzerať s e, európskym systémom. Zaujíma ma v súvislosti s tým, čo povedala komisárka, čiže opcia, či sa nebude sledovať ďalej Myslím, že boli tri opcie, ktoré boli uvedené v oznámení, pretože to bola základná podmienka, prečo veľké časti tohto parlamentu vôbec súhlasili s touto dohodou. Bola to významná súčasť informácie, ktorou sa istia i poslanci. Neberieme na ľahkú váhu to, ten prísľub, ktorý sa urobí a preto s odôvodnením a komisárka to uviedla, že v rade nie je väčšina a že rada je rada, že ten systém tak pôjde ďalej. Chcem pripomenúť, že sú dve časti. A parla, legislatívne parlament je jedna. A to, čo si praje eh, rada, eh, údaj o pasažierov a podobne, ak my to všetko povieme, že to nie je naše želanie, tak tak by potom zrejme legislatívny proces neexistoval. Čiže toto je základný bod, pretože z dlhodobého hľadiska zistíme, že nebudeme potrebovať túto dohodu v tejto forme a budeme to robiť sami. A tu som veľmi e, zvedavý, čo sa udialo od augusta a vyzývam aj ďalšie frakcie k tomu, aby so mnou rozmýšľali o tom, či v prípade nenaplnenia, a myslím si, že je to primeraná reakcia, aby sme hovorili potom, ako suspendovať túto dohodu, pretože je nám jasné, že môžeme to robiť sami, Spojeným štátom na ich žiadosti dať upravené údaje tak, ako ich potrebujú, ale aby e, sme kapitulovali na e, situáciu masy dát. A toto bol, myslím, základ toho, na čom parlament s čím súhlasil a myslím, že toho sa musíme aj pridržiavať. Ďakujem pekne. Pani Matie, máte slovo. Ďakujem za slovo pán predseda. Medzi týmito správami, ktoré e, sme videli, vidíme istý rozdiel i pokrok. Prvé doporúčania napríklad z roku 2011 boli aplikované. Nachádza sa tu revízia žiadosti a pokroky v ochrane dát. To samozrejme treba uznať ja chápem, čo hovorí pán Alvaro, ale je dôležité vidieť pokrok od roku 2011. Europol vykonal isté kroky a snaží sa e, tomu spoločnému orgánu prostredníctvom spoločnej e, pracovnej skupiny informovať o dosiahnutých krokoch a je, dochádza k reformovanému postupu, e, pokiaľ ide o overovanie. My sme určili Europol ako inštitúciu, ktorá bude tieto informácie odovzdávať. Európsky parlament to chcel takto. A je potrebné, aby sme vyčkali lehotu na lehotu, ktorú sme stanovili pre Európu. Vieme, že pri rôznych príležitostiach Europol bol veľmi užitočný, napríklad na londýnskych olympijských hrách a nesmieme zabudnúť na to, že zabezpečiť bezpečnosť občanov patrí medzi základné práva. To chcem pripomenúť a táto dohoda je mimoriadne dôležitá, pretože niektoré členské štáty často žiadajú od Spojených štátov, aby im poskytli niektoré informácie. Ja si myslím, že tieto postupy by mali byť ešte transparentnejšie, ešte presnejšie. No domnievam sa, že my by sme z tejto dohody tiež mali ťažiť, pretože táto dohoda, i keď celá, celú radu procesu je možné zlepšiť, ale keď sa rozhodneme to nepredlžiť, tak by sme si mali uvedomiť predtým, že sme z nej ťažili pomerne veľa na zabezpečenie bezpečnosti európskych občanov. Pani Zíbl, ja mám zásadnú pripomienku. Bolo by dôležité, aby sme my ako Európsky parlament konečne urobili normu, že budeme môcť vidieť i utajené dokumenty, pretože je neúnosné, že mnohé dokumenty majú režim ako dôverné, my ich nemôžeme vidieť a potom nám chýbajú informácie a nedokážeme zhodnotiť tú situáciu. A ja nechcem v budúcnosti, aby niektoré útvary Európskej komisie klasifikovali e, zámerne ako dôverné a my by sme ich nemohli čítať. Čiže my musíme skutočne nájsť spôsob, ako mať prístup k týmto dátam. V nemeckom Bundestagu je to bez problémov každý poslanec sa zaviaže k mlčanlivosti. Pokiaľ ide o samotnú dohodu, podľa mňa je hrozivé, že teraz pri tejto druhej správe musíme vychádzať z toho, že e, dohoda nefunguje tak, ako je to v nej uvedené. Keď čítam, že komisia hovorí, že dohoda dosiahla uspokojivú úroveň, čo je to uspokojivé? To nie je v skutku dobré. A pokiaľ odporúčania, ktoré pri, boli dané pri prvej správe, a boli dané, pretože boli nedostatky, vo, sa vo, do väčšej miery e, naplnia, to znamená, že nie sú úplne naplnené a stále existujú nedostatky. I spolupráca Europol s USA bola síce zlepšená, ale keď bola len zlepšená, to znamená, že tu tiež existujú e, problémy a keď sa dostanem ešte v krátkosti k bodu overseers európskeho preskúmania, keď komisia si myslí, že tento mechanizmus teraz sa zrealizoval alebo bude, naplňa sa, je to skutočnosť, alebo sú za, tými, sú za tým aj fakty, alebo nie. Pokiaľ ide o výmaz po piatich rokoch, tomu sme sa už venovali, zdá sa, že tu tiež existujú ešte nedostatky. A posledná pripomienka k otázke eh, extrapolácie dát na európskej úrovni. Po diskusii členských štátoch mám dojem, že je to ako v Nemecku diskusia o verejných stavbách. Tie sa stavajú, existuje predbežný rozpočet nákladov a počas sa tá budova vždy predražuje, dvakrát, trikrát drahšia je a napriek tomu sa stavia. A môj dojem je, že európske členské štáty tu síce súhlasili s tým, že má existovať takýto model na európskej úrovni. No, keď sa to neudeje, tak potom nik nebude proti tomu a napriek tomu to bude tak, ako to je. A my teraz ako Európsky parlament si musíme tiež premyslieť, či necháme takto zaobchádzať s nami, pretože to správanie členských štátov nie je v poriadku. Pani Intveld, želáte si? Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Môžem zopakovať to, čo povedal pán Alvaro a pani Sivo. Naozaj je to niekedy dosť eh, zvláštne, keď sa takto debatuje, lebo naozaj nevieme, o čom hovoríme. Nevidíme do, do tých vecí donútra. Môžem poznamenať len to, že sú určité nezrovnalosti v správe. Napríklad eh, máme tu tri stránky o správe JSB, ale kým nemáme prístup k úplnej celej správe, tak je to o ničom temer. Sú tu nezrovnalosti, ktoré sa dajú povedzme vysvetliť určitým pokrokom, ktorý nastal, ale to nevieme, či je to naozaj tak. Neviem. Tak. Takže pokladáme za veľmi neuspokojivé to, že máme právo podľa článku 218 zmluvy e, vlastne schváľovať medzinárodné dohody, ale v podstate je to, ako by sme e, si podpisovali nejaký biankošek. A, a hotovo. Takže myslím, že aj tie vzorce, ktoré sme použili na to, aby sme sa uistili, že povedzme sa nám to až tak nepáči, že sa treba bude vykonávať veľmi prísny monitoring. Hm, ale toto nie je nič také. Toto je úplná fraška. Takže možno pán príbeh má pravdu. Možno naozaj tie dohody fungujú, možno všetko ide tak, ako má, ale neviem, či to naozaj tak je. A potom, ako už povedal aj pán Alvaro, aj pani Siebel, určite e, sa doho- vyjadril súhlas iba veľmi, veľmi neochotne. A komisia má právo pochybovať, samozrejme. A vlastne e, ten súhlas prišiel preto, lebo bol tu súhlas komisie, že do roka sa vytvorí nejaký systém na e, výber dát zo systému. A teda o čo tu ide? Je to problém so softverom? Prečo to toľko trvá? Prečo proste nemôžeme použiť nejaký jednoduchý systém na vyberanie údajov zo systému? A teraz zrazu je to celé Prečo už sa o tom nehovorí tu, ale v novinách sa niečo dočítame. Prečo sa to takto deje? deje? My chceme vidieť ten systém e, pre vyberanie dát a teda ako, ako ďalej. Potom ešte otázka na koniec. Je tu ešte ďalšia databáza v USA, volá sa TIDE, píše sa T-I-D-E. Je, je to databáza, ktorej sa nachádza asi, informácia asi o pol milióne občanoch alebo osobách. Dá sa predpokladať, že tie záznamy obsahujú aj informácie, ktoré môžu mať nejaký, nejakú súvislosť s terorizmom. Voči týmto osobám nebolo vznesené obvinenie z nejakých konkrétnych e, trestných činov. Podľa toho, ako viem, tak e, USA celkovo pristupujú k zahraničným občanom, k cudzím občanom, štátnym príslušníkom troška benevolentnejšie, mekšie než k vlastným občanom. Takže dosť ma prekvapilo, keby vlastne vlastne neboli aj údaje o európskych občanoch v tomto systéme. Ale bolo by dobre si to preveriť. E, napríklad aj údaje si zrejme končia v tejto veľkej databáze. Nech sa páči, pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem musieť toľko opakovať z toho, čo už zaznelo, ale predsa len niekoľko konkrétnych vecí by som chcel vypichnúť zo správy. Tam sa uvádza, že Europol od júla 2011 v princípe e, nedával e, žiadne požiadavky, žiadne dotazy. E, respektíve všetky tie požiadavky schválil. A to z môjho pohľadu je jasná kapitulácia kapitulácia pred systémom, ktorý zjavne nefunguje. Stále je isté, že Europol jednoducho nie je schopný rozhodnúť a preskúmať, či dotaz alebo požiadavka, pokiaľ ide o plnenie toho dohovoru a takisto, teda, či to zodpovedá vlastne európskemu právu alebo nie. A tie žiadosti sú tak nastavené, že všetky tie informácie, ktoré predtým tiekli, tak tečú aj za súčasnej situácie, len sú tie dotazy alebo žiadosti tak e, ťažkopádne formulované, že to dáva priestor na čokoľvek, na akúkoľvek interpretáciu. Čiže z môjho pohľadu nie je jasné, aké údaje sú prenášané. E, predpokladám, že stále ide o všetky údaje, to sa nedá vylúčiť. A podľa mňa aj tá skutočnosť, že ministerstvo ministerstvo, ministerstvo financí sa vyjadrilo tak, že tieto dodatočné údaje sa nedajú dvakrát ročne e, vymazať, tak aby to bolo v súlade e, s požiadavkami, ktoré sú zakotvené v ustanoveniach e, tejto nariadenia, nariadenia o ochrane osobných údajov lebo tam sa hovorí, že musí prísť okamžitému, okamžitému vymazaniu a nie až po roku. Čiže podľa mňa, keď si tak čítam túto správu, tak ten dohovor, ktorý zažívam v realite, je nič viac len potvrdením toho, čo sme už zažili predtým ako prax. A čo je ešte horšie vlastne, je, e, že je to vlastne zmena, zmena, ktorá je odobrená nami, s našim e, vyjadrením, že je to zlučiteľné e, s európskym právom ústavným a s európskym e, právom na ochranu údajov. A ja si nemyslím, že to tak je. V maji 2010 sme stanovili podmienky uchovávania údajov bez nejakého príčinenia alebo bez nejakého dôvodu. To ale porušuje právo, takto konštatoval Spolkový súd v Nemecku a takisto v prípade mapa e, proti Spojenému kráľovstvu to potvrdil aj súdny dvor, čiže nejaké ľubovoľné, ľubovoľné uchovanie údajov je týmto spôsobom e, potvrdené tu, ale to nie je možné a nie je to zlučiteľné s tým právom Unie. Je to v rozpore e, s komunitárnym právom a tá implementácia ukazuje, že sa ešte stále takáto prax deje. Našťastie v tom čase ako parlament ja som E, s tým súhlasil, ale v júni, kedy sa prijímala tá dohoda, tak väčšina parlamentu sa vyjadrila, že ako náhle existuje nejaký systém takého vyťahovania údajov, tak ako hovorila o tom Sophie van Lindfeld, a to nie je systém dohľadu, ale systém vyťahovania údajov. Ak takýto systém nebude e, vytvorený, tak po piatich rokoch musí byť takáto dohoda e, spravená, respektíve musí byť zrušená. Ja by som chcel požiadať, poprosiť, aby ste už pomaly začali uvažovať nad tým, e, že e, bude e, spustený patričný legislatívny proces, ktorý povedie k ukončeniu takéhoto dohovoru. Pán Príbe, nech sa páči, chcete zareagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som to, aby som voheval TFDP, ja som to, aby som voheval správu ktorú sme sa snažili nastaviť čo najobjektívnejšie a myslím, že sa nám to podarilo. A kde sme naozaj sa snažili poskytnúť čo najviac podrobných informácií a určite sme nemali v úmysle čokoľvek skrývať. Ak sa nám to podarilo, a naozaj nesledujem, je za tým ťažká práca mnohých ľudí počas troch mesiacov. Ak sa nám to podarilo, tak potom sme si spravili e, našu robotu pokiaľ ide o túto revíziu, tak nemáme pripravovať nejakú pôdu na budúcu revíziu alebo pokračovanie alebo nepokračovanie eh, tejto dohody. Opäť my sme nič eh, neskrývali. A náš záver z tohto celého znie, že tá implementácia je, eh, myslím, že my sme sa vyjadrili, že tá implementácia prebieha na uspokojivej úrovni. Keby sme povedali viac, tak by ste na všetci vinili z toho, že sme predpojatí a že obhajujeme americký nástroj. My hovoríme teda veľmi veľmi spokojní, to neznamená, že úplne spokojní. Sú tam isté nedostatky, ale funguje to v princípe celkom dobre, veľmi dobre. Jedna vec, kde sme naozaj zbadali nedostatok počas e, tej analýzy, je, že súčasný spôsob, ako e, sa vypúšťajú údaje, sú vymazávané údaje, tak nie je tu povinnosť každú sekundu alebo každý deň urobiť to vymazanie, pristúpiť k vymazaniu údajov. Hovorí sa v tej dohode, že raz za 5 rokov najneskôr, do 5 rokov by malo prísť k vymazaniu údajov po ich príjme, prijatiu. Ak to nerobíte permanentne, tak ak to robíte v nejakých krokoch raz za rok, dvakrát do roka, tak potom musíte nájsť systém, e, v rámci ktorého sa ubezpečíte, že žiadne údaje nebudú uchované viac ako 5 rokov Zatiaľ, čo ten e, súčasný systém je taký, že každý rok, respektíve všetky údaje, ktoré majú viac ako 5 rokov, že mali byť vymazané. A to je e, v rozpore s článkom 6 odseku 3.4 dohody. A opäť je naozaj veľmi dobré, e, že po tom, čo to zbadali v tej revízii, v tej analýze, tak dve týždne na to Američania povedali, že to zmenia to len ukazuje, že aj takéto analýzy, takéto reviews majú svoj účinok, svoj dopad a to je dobré. Pokiaľ, pokiaľ ide o tú nekonečnú otázku článku 4, verifikačný mechanizmus, je to jednoducho nesprávne a všetci členovia toho týmu analýz, analýz, pre analýzy e, povedali, že je to nesprávne. A preto to, čo zverejnili v apríli tohto roku, GSP vo svojom tlačovom vyhlásení, pokiaľ ide o tú druhú inšpekciu, tak to jednoducho bolo nesprávne. A to uznali všetci členovia toho týmu pre analýzy, počas e, tej analýzy. Preto sme my mimochodom odporúčali v správe vyhnúť sa akýmkoľvek zavadzajúcim informáciám smerom na verejnosť, ktoré nie sú vo svojej povahe správne, korektné. Toľko k tejto nesprávnej, tejto dezinformácii, ktorá pravdepodobne vyplynula aj z úplne nedostačujúcej koordinácie a respektíve potrebe koordinácie zo strany GPS eh, z pohľadu toho, kto čo analizuje kedy. 4. Eh, oktobra v rámci prvej revízie sme sa posledili spolu s Europolom a oni sa rozhodli, že eh, prebehne ďalšia inšpekcia, tretia inšpekcia napriek tomu, že dva členovia GSP sú zároveň členmi nášho týmu E, po tom, čo sme dlhšie diskutovali o tom, ako funguje systém Europolu a do akej miery by ISB mali byť do toho zapojení, e, mne sa to nezdala byť príliš šťastná situácia, že v rámci môjho týmu pre analýzy boli aj dva ľudia, ktorí sa chystajú analyzovať svoju vlastnú činnosť, pretože sú zároveň členmi ISB. Politika komisie v tejto veci je nasledovná. Dvaja členovia za ochranu údajov v rámci týmu Review sú menovaní na základe požiadavky komisie v zmysle, teda v rámci e, výboru podľa článku 29. My nechceme si vyberať e, tých nami preferovaných kandidátov, aby to takto vyzeralo, ale v rámci normálnych bežných štandardov, v rámci normálnych európskych procesov by sa tomu hovorilo konflikt, konflikt záujmov. Pokiaľ ide o prístup k osobným údajom, poznamenal som si to, čo povedal pán Alvaro, ako sa uvádza aj v správe, tie diskusie prebiehajú medzi údajmi na ochranu osobných údajov, výborom podľa článku 29 a americkými úradmi, pokiaľ ide o jednotný postup, ako sa aspoň raz teda e, vyhnúť nejakým nedorozumeniam, pokiaľ ide o to, čo je požadované. Ak si správne spomínam, dva roky dozadu tak ten mechanizmus, ako schváliť tieto požiadavky cez tie úrady patričné, tak to bolo naozaj vehementná požiadavka úradov pre ochranu osobných údajov v Európe ako dodatočný mechanizmus. Ak budú potrebovať nejaké dodatočné školenia, pokiaľ ide o TFTP, tak rád to spravím. Je to podľa mňa pre nich dosť netradičný postup, ale myslím, že sme vyriešili jeden z tých problémov, ktoré sme mali, a ten sa týka príliš zného e, množstva požiadaviek, pokiaľ ide o takýto prístup zo strany amerických orgánov, úradov. Európsky mechanizmus, e, tu naďalej pán predseda, stojíme si za našimi tými záväzkami, nebudem opakovať to, čo povedala pani komisárka Mamstromová, a takisto aj môj generálny riaditeľ pred niekoľkými týždňami. Rok po vstupe do platnosti sme vypracovali správu, a máme doložku v dohode, ktorá hovorí, a poviem to po nemecky, pretože mám nemecký text, možné zavedenie porovnateľného systému na úrovni EÚ. A sme otvorení, pokiaľ ide o toto, teda to, ten výsledok je otvorený, my vykonávame posúdenie vplyvu, to bude uzavreté na začiatku budúceho roku a budeme rešpektovať termín troch rokov, tak aby sme dovtedy vypracovali správu v tomto ohľade tak by teda e, mal vyzerať ten európsky systém. Pokiaľ ide o mechanizmus dohľadu, hovorí sa o tom, že fungujeme na poli nejakej viery, alebo že je to v oblasti viery a že nevychádza to z faktov, ale všetko, čo je tu v tejto správe, tak to je založené na faktoch. My sa domnievame skutočne, že systém dohľadu dobre funguje v tejto chvíli. Ďalšie otázky ohľadom na článok 4. Ja myslím, že to som pokryl. Ja myslím, že som pokryl takmer všetky otázky, pán predseda. pokiaľ ide o ten článok, e, ďakujem, že ste nám ho zaslali, neuvedomoval som si to. Pán predseda, zvykám si na to, že sem predstupujem a pýtajú sa ma na niektoré veci a musím odpovedať na iné veci potom. Raz som sem prišiel vo veci PNR a pýtali sa ma na ochranu duševného vlastníctva, respektíve APR, pardon No, čiže sa prelínajú tie veci a tie otázky, odchýľujú sa o to, čo som prichádzam zodpovedať. Dnes hovorím o TFTP a boli tu odkazy na ministerstvo financí americké. Ja môžem prečítať odpoveď, ktorú som dnes dostal o 3, 3 minúty po hodine. E, program na, financovanie, e, program na sledovanie financovania terorizmu e, je nástroj, ktorý máme a ktorý jasne dodržiava záruky v oblasti ochrany osobných údajov Všetky tie záruky zábezpeky z dohody 2010. ostávajú naďalej platné. TFDP je samostatný systém, ktorý nie je prepojený na žiadne ďalšie databázy. Žiadne kópie poskytovaných údajov nemôžu byť vyhotovené s výnimkou e, účelov nejakých katastrof alebo obnovenia a je možné využívať tieto databázy len tam, kde existujú nejaké oprávnené dôvody podozrenia teroristickej činnosti. A to sa týka tak eh, zamestnancov z korporátnej sféry a takisto aj dohľadov osoby alebo subjekty dohľadu a tak ďalej. Čo je ale podstatné je to posolstvo, že tento samostatný systém nemá žiadne napojenie na iné systémy, na iný systém. A to chápem, že to sme požiadali aby tam nebola, nebolo, to bola požiadavka, aby tam nebolo prepojenie na žiadny iný systém. A toto e, presne sme si ozremili aj s americkými úradmi, pokiaľ ide o tie najnovšie informácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. My sme výrazne prekročili stanovený čas pre tento bod. Tým sme sa vzdali nejak tej nádeje, že skrátime skrátime náš celkový čas, ktorý budeme potrebovať, nakoľko tam vypadol nejaký bod. Ale vidím, že ešte stále to chceme riešiť. Poprosím o stručnosť. Ja budem stručná, pán predseda. Poprosím o objasnenie. Myslím, že som to prehore, eh, prepočula asi, ale <laughs> pán Pribel povedal, že ISB konštatovalo, že to, že dochádza k prevodu tých údajov, že to je nestranné, to potvrdzujete, to je zaujímavé. Potom ste ďalej uviedli, že to bol dôvod, prečo ste sa rozhodli, že nebudete zverejňovať správy ISB. Pretože nechcete, nechcete milne informovať verejnosť. Nám Europol povedal, že dôvod, prečo nebola zverejnená správa, je, že Američania to požiadovali, požadovali, čo je rovnako zlý dôvod. Zdá sa, že je tu nejaká diskrepancia e, medzi JSB e, a komisiou. Ak sú v týme ľudia, ktorí majú nejaký konflikt záujmov, tak to je naozaj závažné obvinenie podľa mňa. E, chcela by som o tom troška viac počuť. Nemusí to byť teraz, ale definitívne to musíme dostať v písomnej podobe. Pán Príbe, keby ste nám to pomohli objasniť. Odpoveď na prvú otázku vašu zňa, áno. Niektoré informácie v rámci tlačového vyhlásenia E, pri príležitosti druhej inšpekcie boli nesprávne jednoducho. A my sme to si objasnili v rámci toho review a všetci s tým súhlasili. Ja si nespomínam, možno, že je to kvôli mojej starobe, e, nespomínam si, že by som sa nejakým spôsobom vyjadroval k štatútu e, správy ESV a či by to malo byť zverejnené alebo nie. K tomu som nepovedal ani jedno slovo. Ale samozrejme ja zdieľam názor Europolu od e, tej druhej správy zo spoločnej inšpekcie, ktorá je už pomaly zastaralo, pretože už som spravil tretiu, tretiu analýzu, tretiu review, tie preskúmanie. A tam sú konkrétne údaje, ktoré sú poskytované Spojenými štátmi, úradmi Spojených štátov za podmienky, že nebudú zverejňované Z môjho pohľadu je tá vec úplne jednoduchá. E, poviem to opäť. Spôsob, ako Europol sa, ako pristúpil k tej svojej konkrétnej e, úlohe v zmysle dohody, čiže požiadavka Spojených štátov a riešenie tej požiadavky v zmysle doložky o reciprocite. Europol je kontrolovaný dohľadnými orgánmi, dozornými orgánmi a my sme jasne povedali v správe, že čo spochybňovali, to, čo spochybňovali Američania na začiatku, samozrejme, že delegovanie tejto úlohy na Europol znamená, že budú spadať pod dohľad eh, úradu na ochranu osobných údajov a pred, pod eh, dozornú, dozorné orgány. Ale to, ako to prebehlo, tak to bola v podstate podstatná časť eh, diskusí tohto ročnej analýzy a zdá sa mi to dosť nešťastné, že v rámci týmu na preskúmanie za, za EÚ tam boli dve osoby, ktoré sú zároveň aj členmi orgánu, ktorý je predmetom osobitného partikulárneho záujmu v rámci tej analýzy. Ako je teda možné predpokladať, že tieto osoby to budú zvládať e, a že nebudú v nejakom konflikte záujmov? záujmov? Ako môžu obhájiť svoje e, kroky ktoré spravili v rámci iného orgánu. Ja som laik, nie som z OLAFu, ale mne to zaváňa potenciálnym konfliktom záujmov. Ďakujem pekne toľko na, na túto chvíľu. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste sa opäť podelili s nami o súčasnú situáciu, pokiaľ ide o túto citlivú oblasť. Ako sme to spravili predtým s komisárkou Redingovou, tak eh, využijeme tú možnosť, ak nám dovolíte a poželám vám veľa úspechov a takisto veselé Vianoce. Now, move on. As the point... Pôjdeme ďalej. Teraz, e, nakoľko bod pána Demeru bol odročený, odložený, prejdeme na bod 18 a tým je správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, druhá polročná správa o fungovaní šengenského priestoru za obdobie od 1. mája 2012 do 31. oktobra 2012. Komisia zverejňuje túto správu dvakrát do roka, pokiaľ ide o fungovanie šengenského priestoru. A teraz máme príležitosť vymeniť si názory na túto tému, pokiaľ ide o zastúpenie komisie tak eh, vypočujeme si krátku prezentáciu od Belindy Pike, pani Belindy Pike a potom eh, dáme priestor na diskusiu. Nech sa páči, pani Pike. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je mi potešením, že tu môžem tu byť opäť a že môžem prezentovať druhú správu. Mohla som tu, bola som tu už pred letnou prestávkou a teraz budem pre, prezentovať tú druhú správu. Komisia považuje za dôležité, aby parlament a rada mali možnosť pravidelne sa pozrieť na fungovanie šengenského priestoru mohli e, bilancovať ten vývoj za posledných 6 mesiacov, aby mohli aj dať nejakým spôsobom politické usmernenia, pokiaľ ide o fungovanie šengenského priestoru. Táto správa bola predmetom diskusie aj na Rade pre vnútra spravodlivosť 6. decembra, ale chcela by som veľmi rýchle zosumarizovať niektoré kľúčové body. Najskôr, pokiaľ ide o vonkajšiu hranicu, potom o vnútorné hranice, potom ohľadom rozšírenia a víz. Najskôr vonkajšie hranice tie tlaky sú naďalej výrazné na vonkajších hraniciach, hlavne v niektorých takých e, miestach alebo lokalitách, hlavne turecko-grécka hranica. Ale myslím, že tam môžeme e, sa utešiť konštatovaním, že zvýšené úsilie gréckých úradov, pokiaľ ide o kontrolu tejto časti hranice, viedla k zníženiu e, počtu nelegálnych prechodov cez túto oblasť E, samozrejme, tá situácia ešte aj naďalej e, dáva dôvody robiť si starosti. Nad rámec tých humanitárnych e, systémov a humanitárnej asistencie komisia vypracovala aj program pomoci v tej krajine, ktoré, ktoré hostia sírskych utečencov. Je nevyhnutné zabezpečiť, že ich štatút nebude zmiešavaný so štatútom nezákonných migrantov. Zároveň dostávame, sme, dostávame znepokojujúce správy o o utopenie, o prípadoch utopenia e, pristahovalcov v Stredozemnom mori a takisto v Egejskom mori. Preto vítame návrh e, zriadenia systému Eurosur, nakoľko takýto systém e, zabezpečí zníženie strát životov na moriach. Ako určite viete, Európsky súdny dvor zrušil nariadenie rady, pokiaľ ide o pravidla a osmerenia operácií Frontexu na mori. Je nevyhnutné, aby sme mali jasný súbor pravidel, tak aby sme zabezpečili efektívnosť našich operácií, našich aktivít. Súd akceptoval, že to rozhodnutie bude v platnosti, až pokiaľ nebude prijaté nové rozhodnutie. A komisia na začiatku roku 2013 pripraví nové e, rozhodnutie, nový návrh, tak aby sme nahradili rozhodnutie rady. Pokiaľ ide o vnútorné hranice, tak naďalej dostávame e, sťažnosti od občanov, pokiaľ ide o kontroly na vnútorných hraniciach tie prešetrujeme, bereme ich vážne. Viacero sťažností, e, viac menej v tom istom duchu, stabilne prichádzajú, ale je nevyhnutné, aby sme boli bdeli, pokiaľ ide o čokoľvek, čo sa podobá na e, e, kontroly na vnútorných hraniciach, respektíve nejaká prekážka voľnému toku ľudí. Ako viete, za istých okolností majú na možnosť dočasne členské štáty znova zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach a ako sme to vysvetlili v správe, e, dva členské štáty využili túto možnosť e, v rámci tých šiestich mesiacov, ktoré pokrýva naša správa, Španielsko a Polsko. Nakoľko to obdobie, počas toho obdobia, ktoré pokrýva správa, dostali sme ďalšiu notifikáciu z Norska a išlo o opätovné zavedenie kontrol na hraniciach v súvislosti s oslavami, alebo teda s udelovaním Nobelových cien. Pokiaľ ide o rozšírenie Schengenu, správe vysvetľujeme, E, tie dôležité opatrenia smerom k dosiahnutiu tohto cieľu a chcem zdôrazniť, že komisárka povedala na, na rade pre vnútra spravodlivosť, že Bulharsko a Rumunsko splňajú všetky požiadavky, pokiaľ ide o implementáciu šengenského aky a boli by sme radi, keby rada čo najskôr prijala pozitívne rozhodnutie, pokiaľ ide o e, prijatie Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. A stručne, v neposlednom rade správa pokrýva aj otázky, ktoré sa týkajú vizovej politiky a Hlavne otázka vízového informačného systému. Bolo to spustené v dvoch e, regiónoch, e, v Blízkom východe a v Perskom zálive. Dúfam, že dobre bude fungovať, dúfam, že tá správa bude užitočná z vášho pohľadu a rada si vypočujem tie pripomienky k tejto správe a možno aj k otázkam, ktoré by ste chceli od nás, aby rozpracovali hĺbšie v ďalších správach. Naďalej budeme v 6-mesačnej pravidelnosti tieto veci produkovať a budeme čakať od vás vstupy. Ďakujem pekne, pani Pajk mene komisie. Ďakujeme za tú oddanosť a zaangažovanosť tejto veci. Vieme, že toto nie je najšťastnejší bod na diskusiu, keď si vezmeme, koľko ostáva dokonca a nakoľko je ešte aj už taká pokročilá hodina, ale každopádne dáme priestor tým, ktorí tu ešte ostali poslancom. Pán Papa Nikolov, ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Chcem sa poďakovať komisii za druhú správu. E, ohľadom šengenského priestoru. Ja som si prečítal tú správu a všimol som si, že táto správa začína popisom toho, čo sa deje na vonkajšej hranici, hlavne e, na hranici grécko-tureckej a aké e, zlepšenia nastávajú, aké sú tie pozitívne vývoje. V rámci prvej správy bolo veľa kritických pripomienok smerovaných práve na, na túto oblasť a takisto aj ohľadom úsilia Grécka. Teraz sa to spomína v opačnom duchu, že zaznamenali sme pozitívny vývoj a že 1800 policajtov bolo vyslaných na hranice a že tým sme zaznamenali výrazné zlepšenie, pokiaľ ide o tie výsledky, pokiaľ ide o e, obmedzenie toku nelegálnych pristahovalcov Otázka teda znie, domnieva sa komisia, že táto situácia e, bude trvalou situáciou, bude to pre toho trvalého stavu v budúcnosti, pretože viem, že e, tieto úsilia si vyžadujú dodatočné financovanie od komisie, no, vybudovanie novej infraštruktúry, technickú podporu Frontexu a samozrejme aj výmenu osvedčených postupov s inými členskými štátmi. Doposiaľ sme mali teda takéto pozitívne výsledky Domnievate sa, že je tu väčší priestor na nejaké kroky na aktivitu v blízkej budúcnosti? Domnievate sa, že e, takýto vývoj bude aj naďalej prítomný a nezmení sa to v rámci ďalšej správy hodnotiacej. Pani Sípel, chceš aj ty položiť otázku? Len krátka pripomienka. E, v rámci iného bodu programu sme hovorili o tom dnes, že E, síce máme mechanizmus e, pri kandidátskych krajinách, e, pokiaľ ide o plnenie kodnánskych kritérií a iných vecí, ale hovorili sme o tom, že to nemáme, nepreskúmávame pri členských štátoch. A myslím si, že aj pokiaľ ide o otázku šengenského priestoru, bolo by dobré, keby sme ten náš zreteľ nesmerovali len na vonkajšiu hranicu a keby sme sa skutočne pozreli veľmi presne aj na to, čo sa deje na vnútorných hraniciach, pretože v minulých rokoch naozaj skutočne sme mali správy a komisia to aj jasne pomenovala, z ktorých vyplynulo, že sú problémy aj na e, vnútorných hraniciach a mali by sme, myslím, e, mať toto na zreteli, aby sme to nezabudli. E, pretože pokiaľ ide o tú verejnú diskusiu, tak často sa tam hovorí o vonkajších hraniciach, avšak nie o vnútorných a to by sme nemali stratiť teda zo zreteľa. Ďakujem pekne. Pani Beck, ak chcete niečo dodatočne povedať. Pani Pajk, pardon. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, s potešením konštatujeme e, zlepšenia e, v posledných mesiacoch, pokiaľ ide o situáciu na pozemnej hranici medzi Tureckom a Gréckom. Musíme si v prvom rade uvedomiť, samozrejme, no nie, samozrejme, že pravdepodobne nie je prekvapením, že tu došlo k odkloneniu tých migračných tokov a nemalej miere za to môžu aj e, pašo, paš, paš, pašeráci alebo obchodníci s ľuďmi. Vidíme tu istý odklon smerom k morským hraniciám a to je e, veľmi e, nešťastné, hlavne z pohľadu tú tragédiu, ktoré sme boli svedkami na ostrove Lesbos nedávno. Čiže z tej rozpočtovej rezervy tam išli nejaké peniaze a Frontex posilnil operáciu Frontex, eh, Poseidon eh, na, na mori No, dočasné opätovné vyslanie hraničných pracovníkov, hraničnej policie bude musieť prebehnúť tak, aby to bolo na udržateľnej báze. A musíme naďalej ako komisia spolupracovať s greckými úradmi na vypracovaní politiky pre integrovanú kontrolu hraníc a musíme si zabezpečiť, že budeme čo najsofistikovanejšie nástroje používať. Budeme sa musieť ubezpečiť, že oni budú schopní čerpať e, tie e, značné financie, ktoré sú k dispozícii, pokiaľ ide o externý fond e, pre hranice. E, tieto veci riešil aj parlament, e, pokiaľ o financovanie, aj teda spolufinancovanie. Parlament sa tomu venoval, dúfam, že aj rada, že budú súhlasiť s zvýšením miery spolufinancovania. Ďalšia správa, myslím, že potvrdí, že tie zlepšenia sú viac menej trvalé, tak ako hovoril cený poslanec ale každopádne nedá sa to brať za samozrejme, môže dojsť k istému návratu do pôvodného stavu, takže musíme na to dať pozor, musíme na tom veľmi pracovať. Frontex e, musí sa do toho zapojiť. Členské štáty budú musieť prispieť k operáciám Frontexu, pokiaľ ide o operácie, či už pozemské alebo morské pokiaľ ide o tie vnútorné hranice a absencia vnútorných hraníc, to je naďalej dôležitá vec a monitorovanie aj z pohľadu komisie a bude to dôležitým prvkom aj pokiaľ ide o vyhodnotenie šengenského mechanizmu. Viem, že ten trialog pokračuje medzi parlamentom a medzi radou a je dôležité, aby sme boli schopní preukázať, že aj my v tej neprítomnosti kontrol e, dokážeme tie veci mať pod kontrolou. Ďakujem pekne. Pani Pajke, sú nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky zo strany našich členov? Ak nie, tak vám ďakujeme, pani Pajk, za prezentáciu. A pán predseda, ako ja teda tiež využije túto príležitosť a bude vám tlmočiť eh, priania všetkého najlepšieho eh, tak pre poslancov, pre členov sekretariátu, pre takisto ostatných zúčastnených a mimoriadne chcem ešte vyzdvihnúť eh, tlmočníkov, ktorí veľmi dobre slúžia tomuto, tejto snemovni viacjazyčnej Európskemu parlamentu. A teda všetko dobré nielen e, počas tých sviatkov vianočných, ale aj e, skutočne všetko dobré v nadchádzajúcom roku 2013. Všetci si želáme, aby sa tam objavilo e, svetielko na konci toho tunela, na konci tej nekonečnej krízy, ktorá nám spôsobila také utrpenie a ktorá dostala Európsku úniu pod taký tlak tak, počas takéto obdobia. Takže želáme e, všetko dobré všetkým a my budeme pokračovať 10. januára na výbore LIBE o 9. A dovtedy príjemné, veselé Vianoce a šťastný nový rok.